Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré popoludne, dámy a páni. Usadte sa, prosím. So we'll be able to begin. Tak, aby sme mohli začať druhú časť nášho dnešného stretnutia. Thank you. Ďakujem vám. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Takže otváram druhú časť dnešného zasadnutia výboru REGI 24. januára a hlavným bodom programu rokovania na dnešné popoludnie je výmena názorov s pánom Tomislavom Dončevom, predsedom vlády eh, pre fondy a hospodárske politiky EÚ eh, eh, pre hospodárske politiky a mm, úradujem si predsedom Rady Európskej únie a ten bude hovoriť o prioritách bulharského predsedníctva. Je to pre mňa skutočne e, veľkou, veľkým potešením ako pre Bulharku privítať e, predsedu vlády vo výbore regii, aby pohovoril o prioritách bulharského predsedníctva v oblasti politiky súdržnosti a hospodárskeho rozvoja. Pán Dolčev, vítam vás. Je mi veľkým potešením a e, som veľmi rada, že ste prijali naše dnešné pozvanie. Ten postup bude ako obvykle, takže pán Dančev bude mať možnosť prezentovať priority bulharského predsedníctva. Potom bude nasledovať výmena názorov, otázky, odpovede. Najskôr otázky od koordinátorov politických skupín, takže e, dá, nebudeme strácať ďalší čas. Pán podpredseda vlády, pán Dončev, prosím, máte slovo. E, vážená pani predsednička, vážení členovia Európskeho, poslanci Európskeho parlamentu, ja budem hovoriť po bulharsky, nielen preto, že moja bulharčina je lepšia než moja angličtina, ale aj preto, aby ste mali možnosť vypočuť si prekrásnu melódiu bulharčiny. A zároveň treba preukázať, že máme eh, na to, aby sa regionálna eh, politika vedela preložiť do všetkých jazykov. Takže prosím, pripravte si slúchadla. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, účelom dnešného vypočutia je prezentovať priority bulharského predsedníctva, konkrétne tie, ktoré sa týkajú rozprávy o budúcnosti politiky súdržnosti. Chcel by som však ísť nad rámec protokolu a jednotlivých modalít protokolu a e, mám tu krátku prezentáciu a tá by mala byť základom e, krátkej rozpravy nielen o prioritách nášho predsedníctva, najmä v oblasti politiky súdržnosti, ale aj o budúcnosti spoločného európskeho projektu. Ja sa domnievam, že len tí, ktorí vedia, akým smerom sa uberajú, majú budúcnosť. Ako som slúbil, obznamím vás so štyrmi prioritami bulharského predsedníctva budúcnosti Európy a mladých ľudí, ekonomický rast, sociálna súdržnosť, to je vždy aktuálne, európske perspektívy a e, situácia e, západného e, e, Balkánu, e, bezpečnosť Európy, digitálna ekonomika a nové zručnosti, ktoré sú potrebné a e, výzvy, ktoré nás e, v tejto súvislosti čakajú. Samozrejme sú ďalšie priority ako budúcnosť mladých ľudí, e, digitálne hospodárstvo. Chcem však v prvom rade zdôrazniť eh, špecifickú prioritu, ktorá súvisí s našimi perspektívami a to eh, je Západný Balkán. Pred 20 rokmi tam bola vojna a rany, tie, ktoré spôsobila vojna, sa ešte nezahojili. Počas tej doby Bulharsko aj Európska eh, únia stáli bezradne a len sledovali, čo sa dialo. Taký scenár možno e, takému scenáru možno zabrániť, len keď budeme mať jasné politické perspektívy pre našich susedov na západnom Balkáne, lebo tam, kde je prosperita a kde sú spoločné vzdielané hodnoty, tak e, tam nie sú vojny, ako nás poučil, ponaučila naša historická skúsenosť. E, toto teritorium je veľmi citlivé a preto e, práve e, je aj v záujme Bulharska pracovať e, na tejto téme. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, mm, myslím, že nás očakáva zaujímavá rozprava. Viem, že už je to do značnej miery klišé, ale predsa len to opisuje veľmi dobre to obdobie pokryté bulharským predsedníctvom a v zmysle starého čínskeho príslovia e, žijeme v zaujímavej dobe. Samozrejme, všetci čelíme rôznym výzvám e, spojeným s potrebou zblížiť krajiny a takisto máme pred sebou nové priority, relatívne nové, e, spojené s migráciou a bezpečnosťou. Na druhej strane Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ predpokladá ekonomické a finančné zmeny nového typu. Je dôležité zdôrazniť obrovské rizika, ktoré vnímam. Strata napríklad e, toho vedomia spoločných e, cieľov. Pred desiatimi rokmi, pripomínam, bolo našim cieľom zabezpečiť, aby e, e, sme boli lepší v globálnej konkurencii, pokiaľ ide o výskum a vývoj, aby sme vedeli e, konkurovať ostatným krajinám. A treba teraz otvorene pripustiť, že niekedy sa správame ako v krízovom centre, ktoré jednoducho musí riešiť ďalšiu krízu, ktorá vypukla. Ja nechcem, aby bola Európa e, krízovým strediskom na riešenie kríz. Musíme preukázať svoju schopnosť aj v, tejto, v tomto smere, ale okrem kríz musíme samozrejme stanovovať aj vyššie ciele pre nás. Keď e, sa vrátim k politike súdružnosti, tak podľa mnohých e, odborníkov je najúspešnejšia a zároveň aj najkomentovanejšia forma európskych politík. Zároveň prijatie zo strany našich e, občanov samozrejme je nejednoznačné. Všetky tie programy e, predpokladajú rozpravu o budúcom viacročnom finančnom rámci a kohezných politikách. To sa týka rozpočtu únie. Treba samozrejme, aby únia vedela riešiť e, také problémy, ako je migrácia a bezpečnosť. A je tu otázka konvergencie európskych regiónov. Európska únia bude silná len vtedy, ak občania od Aten až po Lisabon budú mať e, tú istú životnú úroveň. Musíme pripustiť, že toto je vzdialená budúcnosť aj napriek všetkým investíciám sú tí najchudobnejší stále e, chudobnejší a tí bohatí bohatí. Takže podľa niektorých výpočtov zasa e, sa e, môže tvrdiť, že sa tá priepas môže skutočne až z 20 násobiť. Takže politika súdržnosti musí vyvážiť niektoré nedostatky na spoločnom a jednotnom trhu a zároveň tá konvergencia by mala posilniť e, celú úniu, zvýšiť jej konkurencieschopnosť a príťažlivosť pre všetkých občanov. No a tu prichádza tá moja obava, ktorá súvisí s e, absenciou e, široko koncipovanej rozpravy o našich budúcich prioritách. Treba začať rozpravu o budúcnosti MFF, viacročného finančného rámca, a to v súvislosti s rozprávou o Európe 2030. Aké sú naše priority, ako e, dosiahnuť túto udržateľnú konvergenciu, ako sa Európska únia stane globálnym hráčom. Mali by sme dostať tú debatu aj na technickejšiu rovinu. Aké budú nové tematické ciele a princípy, aká, aké bude tematické zameranie budúcich nariadení, ktoré budú upravovať e, európske štruktúrálne a investičné fondy. Úspech môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme vedieť, akým smerom sa uberáme. Podľa mojich skúseností nie je dobré e, vyjadrovať sa k rozpočtom a ich e, rozdeleniu, keď nevieme presne, čo chceme povedať v oblasti rastu a rozvojových politik. Takže apelujem na to, aby sme počas našej rozpravy o efektívnosti rozpočtov a rozpočtových nástrojov, programov a číslach hovorili o raste a prioritách. Buďme teda usilovní a e, nezabúdajme pritom na určité vizionárstvo. Druhá moja obava e, súvisí s tým, že z mnohých dôvodov v prvom rade Brexit nás nutí k tomu, aby sme vedeli dosiahnuť viac s menším objemom prostriedkov. Takže e, ne, nejde tu o alchýmiu. Máme určitý vzorec, e, ktorý sa musí premietnúť do mechanizmov, metodík a prístupov. A toto myslím, že je kľúčová doba. Treba investovať do sektorov s vysokou pridanou hodnotou. O tom samozrejme ani netreba diskutovať. Ale e, musíme sa na tom zhodnúť. To znamená, čo máme na mysli vysoká pridaná hodnota. Po druhé, okrem investícií do sektoru s vysokou pridanou hodnotou potrebujeme zvažovať investície do reformných sektorov so zaručením efektívnosti, účinnosti každej investície a e, politika súdržnosti by mala byť akýmsi stimulom a motorom e, reforiem. A prirodzene, ak chceme dosiahnuť viac s menším objemom prostriedkov, tak musíme optimalizovať toky investícií. To nevyhnutne súvisí s potrebou radikálne zjednodušiť pravidlá. Na konci minulého roka sme analyzovali na národnej úrovni mieru kontroly vykonávanej riadiacimi orgánmi. Tie výsledky boli pomerne znepokojujúce. Postupy zahrňajúce 70 kontrol napríklad e, sa našli, alebo 46 podporných e, dokumentov od príjemcov. Ja si myslím, že toto nie je len naše národné špecifikum, to je všeobecný obraz. O to viacej, že toto všetko sa deje napriek systematickej e, snahe toto nechcieť. Je to Eh, no aj napriek tomu, že sme investovali veľa do administratívnych kapacít a do ľudí, a majú, ktorí majú dobré skúsenosti. Ale eh, samozrejme ide nám o to, aby nám auditori eh, stále neopakovali, že sú tam v tých výkazoch nejaké chyby, aby sme nemuseli stále hľadať, kto za ktorú chybu je zodpovedný. Takže preto Verím, že potrebujeme revolúciu v určitých oblastiach. Ja pochádzam z východnej Európy a... A preto musíme naozaj byť veľmi opatrní, pretože cieľom je zjednodušiť a zefektívniť pravidlá. Potrebujeme ozajstné zjednodušenie a to dosahujeme len vtedy, keď budeme odvážni a zmeníme prístup a skutočne sa zameriame na kvalitné výsledky a aj ciele postavíme do patričného uhla. Takže samozrejme je potrebné do tej miery aj preverovať, kontrolovať dokumenty, ale tá kontrola je niekedy až prílišná v súčasnosti a to preverovanie dokumentov. Samozrejme, musíme hľadať určitý katalizátor e, súčasného procesu. Obdobie bulharského predsedníctva. Predsedníctva Rady EU súvisí aj s legislatívnym obdobím pre novej e, viadročný finančný rámec. A bude sa hovoriť aj o úrovni spolufinancovania zo strany jednotlivých štátov, pokiaľ je o politiku súdržnosti. Ale sú tu aj ďalšie témy, napríklad aké sú kritériá, ktoré sa týkajú národných alokácií a tak ďalej. Určite e, sa o tom bude veľmi diskutovať, ale sami musíme mať jasno už na začiatku, kam sa chceme dostať po roku 2020. Či to má byť politika, ktorá bude mať charakter konvergencie, čiže budeme postupne zdieľať spoločné hodnoty, alebo proste či to má byť eh, šité na určité regióny alebo na všetky regióny. A ide o to, kto vlastne bude prispievať viac Čiže o tomto sa určite bude e, veľmi diskutovať. Ide o to, aby sme nemarginalizovali ešte viac tých, ktorí sú už v súčasnosti alebo ešte v súčasnosti chudobní. Som presvedčený o tom, že aj toto budú otázky, ktoré budú určovať e, debatu do budúcnosti a určite aj pre Bulharsko to bude znamenať značnú výzvu, tak aj pre bulharské predsedníctvo. A aj na Rade pre všeobecné záležitosti sa o tomto určite bude hovoriť aj v apríli, aj potom na konferencii e, na vysokej úrovni, ktorá sa bude konať koncom júna v Bulharsku. Budeme sa snažiť e, čo najlepšie riešiť tieto výzvy. Bulharsko je krajina, o ktorej sa hovorí to i ono. Dávajú sa Bulharsku rôzne nálepky aj za obdobie členstva v EÚ sme svedkami toho, že Bulharsko prejavuje svoje ambície a to sa týka aj spravovania fondov EÚ. Som teda presvedčený, že keď vychádzame aj zo všetkých skúseností a ponaučení, tak pozícia toho honest brokera, e, toho čestného sprostredkovateľa, e, tu bude veľmi dôležitá. Čiže budeme sa snažiť e, aj moderovať, ale budeme aj lídri a budeme tí, ktorí budú prichádzať s novými, sviežimi myšlienkami. V Bulharsku ich nazývame čerstvé myšlienky, čerstvé nápady. A verím, že o tom bude aj reč na sledujúcom pol roku. Ďakujem. Ďakujem vám za tieto zaujímavé myšlienky, ktoré ste vyslovili. A teraz dáme priestor koordinátorom za IPP. E Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister. Sme opäť e, v kruhu odborníkov, hovoríme o koezii, o týchto otázkach súdržnosti, ktoré sú u nás ozaj veľmi dôležité. Blahoželám vám k vášmu programu. A predsedníctvo Rady EÚ samozrejme koordinuje mnoho a aj pripravuje mnoho. A ide tu o veci, ktoré sú pre našu krajinu veľmi dôležité. A keď hovoríme o politike súdržnosti, vidím, že vy sa k nej staviate čelom a veľmi zodpovedne. A je veľmi dobré, že sa bude konať aj ministerská konferencia. A toto postupne pre, prevezme aj Rada pre všeobecné otázky na úrovni EÚ. Takže závery e, Závery ze stretnutia na Rady pre všeobecné otázky bude určite aj e, niečo, o čo sa budeme môcť v budúcnosti opierať. Poskytne to aj príležitosť, aby potom mohla e, prísť aj ďalšia takáto rada pre všeobecné otázky. A tá sa bude venovať špecificky otázkam súdržnosti. Myslím, že toto bude pre nás ozaj veľmi, veľmi dôležité. Vo všeobecnosti môžem povedať, že naozaj ste si stanovili priority veľmi dobré. Dovolte mi niekoľko poznámok ku vašmu prejavu. Poprvé, keď ste hovorili o určitej revolúcii, túto, tento výraz ste použili dvakrát, takže určite to nie je chyba. Revolúcia je určite niečo, a teda spôsob, ako konáme. Spôsob, ako vnímame svoju zodpovednosť a ako ju vyvažujeme. Čiže otázka, máte nejaké návrhy v tomto smere? No, sú tu otázky. Takže otázky sú napríklad aj v tom smere. Čo urobí predsedníctvo, aby sa to naplnilo, aby sa to uskutočnilo? A potom sa dostaneme do ďalšej fázy po roku 2020. Možno bude menej peňazí na kohezný, kohezný program. Takže potom čo s tým? A kto bude spolufinancovať tú väčšiu časť? Takže kto bude um, veliť, tak povediať? Kto to bude mať v rukách? Kto bude rozhodovať? Takže tam možno toto bude znieť revolučne aj v tomto parlamente, najmä keď sa budeme uberať tým smerom ako aj dokument Omnibus. A niektoré tieto návrhy a aj to zjednodušovanie, o ktorom ste hovorili, áno, toto ma zaujíma. Čiže čo je v pozadí tej revolúcie? Aké návrhy príde, prinesiete? To je prvá otázka. Moja druhá otázka sa týka sociálneho piliera. Máte pravdu, aj vo svojom dokumente hovoríte o tom, že príde, prídete s návrhmi, ktoré sa týkajú sociálnej Európy. A toto je práve tá sféra, kde výbor pre súdržnosť určite venuje tomuto veľkú pozornosť. Sociálny fond využíva určite, určite do veľkej miery aj e, tieto prostriedky na kohezné účely. Doteraz sa hovorí, že sme využili 27 Otázka je teda, ako riešiť spoločne Európsky fond pre rozvoj, aj to sa týka infraštruktúry a to, k tomuto ešte priradiť aj sociálny fond. Malo by to byť previazané, to by nemalo byť oddelené. Niekto hovorí o tom, že ten sociálny fond by len úplne oddelený, ale ja viem, že to možno je mm, aj troška iný uhol pohľadu, ale mali by sme využiť synergiu tu extra plus plus, aby sme vedeli správne spravovať, náležite spravovať tieto prostriedky. Keď ste hovorili o tom, že sme čosi ako tzv. krízoví manažmery, e, takže tu nie je len o zvládanie kríz, ale nakoniec e, aj v samotnej politike súdržnosti e, záleží do veľkej miery na tom, ako sa veci budú riadiť a spravovať. A toto sa týka aj príslušné riadenia, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti. A ak e, európska teda takto, ak e, určité prehľady a výskumy niečo naznačujú o úrovni života a životnej úrovni vôbec o tom, ako e, funguje Európska únia, dochádza k určitej obnove ekonomiky napríklad, možno sa zamyslíť aj nad tým, že by sme mohli lepšie prezentovať svoje výsledky. Takže nech tí, ktorí sú hviezdami, nech teda zažiaria. A to sa týka v komunitách, v školách, na cestách. Proste, aby tieto projekty, aby na tie dobré stránky sa použ- poukázalo. Takže mnoho toho, čo nie je v poriadku, tak sa povie, áno, to je vina Európy a to, čo je dobré, tak si to privlastní niekto ako svoj úspech. Takže Myslím, že by sme aj nakoniec teraz eh, v júni eh, mohli zorganizovať tu v júni eh, teda výstavu, kde sa budú tieto výsledky pozitívne prezentovať. A nakoniec tá, to pozvanie, ktoré ste vyslovili, áno, prijímame, ale samozrejme ako vy výbor nemáme prístup na radu pre všeobecné záležitosti, ale určite potom predpokladám, že v júli by mohla prísť delegácia nášho výboru na e, také významné stretnutie a to sa týka práve viatočného finančného rámca. Takže na záver chcem povedať, že vám ďakujem aj za tie priority, o ktorých ste hovorili. Ďakujem pán Nistelrooy a v mene socialistov. Nech sa páči. Ďakujem. Teraz mám tú čest vystúpiť v mene socialistov a demokratov. Začnem nasledovným. Vy ste nás vyzvali, pán minister, aby sme vám stáli po boku, aby sme bojovali za budúcu politiku súdržnosti. Ja vám naozaj môžem povedať, že väčšina parlamentu minulý rok schválila základ budúcej politiky súdržnosti v správe z vlastnej iniciatívy a ešte raz to chcem zdôrazniť. Vy ste e, sa viacerých bodov dotkli aj vo vašom prejave. Pre nás je táto politika mimoriadne dôležitá a mm, rozhovory na komisii E, nie sú úplne priamočiare. Nie je jasné, či naozaj všetky regióny budú môcť v budúcnosti z tejto politiky ťažiť. To naozaj e, súvisí aj s tým, že sa apeluje čím ďalej tým viac na solidaritu, ale to neznamená iba e, musieť iba dávať, ale môcť aj brať. A tie bohatšie regióny musia byť pripravené dávať viac peňazí do európskeho rozpočtu. Platí to napríklad pre e, e, Nemecko, ale aj naopak, pretože aj u nás sú regióny, ktoré e, potrebujú pomoc. Náš výbor a vlastne celý parlament e, väčšinovo za toto hlasoval a aj v budúcnosti chceme, aby sa dali e, dotovať e, regióny, ktoré to potrebujú. Žiaľ, opustia nás Briti, čo e, ja lutujem. 12 až 13 miliard eur ročne budeme mať menej. Bude sa s tým treba vyrovnať. Aj vy ste o tom hovorili. A asi sa trošku skrátia prostriedky, ale malo by to byť v rozumnej miere, pretože politika súdržnosti eh, plní veľa úloh. <clears throat> Prichádzam práve z konferencií, konferencie pre mestskú politiku. Napríklad eh, rovnosť eh, meskej e, politiky treba prostriedky. Potom ste hovorili o zjednodušení. E, my to vieme, <laughs> vieme medzičasom, že niekedy sú tie postupy veľmi zložité. Dobre, neplatí to možno pre všetky krajiny. Na niektorých, v niektorých naozaj stačí iba jeden klik myšou pri počítači. <clears throat> Ale inak Niekedy je naozaj zložité dopracovať sa k e, finančným prostriedkom a my sme sa naozaj rozhodli v maximálnej mm. možnej miere to zjednodušiť, aby e, tam, kde to funguje, sa nemuselo v podstate nič meniť. nechceme to nejak komplikovať zbytočne. Tiež si myslíme, že v niektorých oblastiach E, musí byť možné reagovať flexibilnejšie, čo znamená, že musíme byť pripravení aj na to, čo sa až tak neočakáva, ak e, napríklad e, je nejaká prírodná katastrofa alebo nejaké ekonomické udalosti, tak tam je potrebná flexibilita a, a rýchla pomoc potom tematická koncentrácia, o tom ste tiež hovorili. To je niečo, čo považujeme za dobré. Nevždy to e, staré, čo sa osvedčilo, treba zatracovať. Treba teda nad tým porozmýšľať. Ale toto všetko môže fungovať iba ak bude isté, že e, vôbec politika súdržnosti prežije. A nech už sú úmysly akokoľvek. Dobre, hovorila som aj s komisárom Oettingerom, viem, že je na našej strane, ale sú aj um, trošku iné hlasy na komisii a stavajú sa k tomu kriticky, k tejto politike. Eh, takže pre nás eh, súdržnosť EÚ a táto politika je naozaj to spojivo. Vďaka eh, nemu vlastne ten, celý ten dom Európa stojí. Takže nemôžeme polaviť v tomto boji až do chvíle, kedy si nebudeme úplne istí, že sú zaistené finančné prostriedky pre politiku súdržnosti. Našťastie máme mnohých po našom boku a teší nás aj to, že vy ako e, uradujúci predseda Rady EÚ si myslíte to istý. To isté ďakujem. Of... Ďakujem za EKR pani Tomašič. Ďakujem pani predsednička. Vážený pán minister, mene skupiny EKR dovolte, aby som vám zablahožila k e, bulharskému predsedníctvu a zaželala e, všetko dobré pri dosahovaní vašich priorít. Páči sa mi hlavne tá priorita ohľadne budúcnosti Európy, mladých, hospodárskom raste a súdržnosti v nadchádzajúcich mesiacoch. Budeme musieť úzko spolupracovať pri týchto dôležitých témach, napríklad aj budúcnosť politiky súdržnosti, aj keď vieme, aké sú Eh, aký je kontext, hlavne eh, blížiaci sa Brexit, aké eh, nástroje chcete použiť v záujme budúcnosti mladých, ako z toho chcete spraviť pre, prioritu vášho predsedníctva. Tak ste povedali aj pri západnom Balkáne, treba zlepšiť prepojenosť a dať im jasnú európsku perspektívu. Chcem spomenúť význam prebiehajúcej e, stratégie pre Jadranské more a e, Egejské more, takže to by malo tejto e, oblasti pomôcť. Dúfam, že budete podporovať túto stratégiu, aby sa aj naďalej uplatňovala. Prepačte, že budem musieť odísť kvôli hlasovaniu na inom výbore, ale mám tu dvoch poradcov, ktorí mi povedia všetci všetko to, čo tu ešte odznie. Ďakujem pán Van Mintelberg za ALDE. Ďakujem. Vítajte, vážený pán námestník, ďakujem za vašu jasnú prezentáciu. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že začíname hovoriť o viacračnom finančnom rámci bez toho, aby sme v prvom rade hovorili o našich politických politikách. Ja dúfam, že sa vám to podarí zvrátiť, aby sme najskôr hovorili o politických e, prioritách do roku 2030 a potom až o e, rozpočte a to isté musí platiť aj pre radu. Ak sa zameriame na financie, bez toho, aby sme e, si položili najskôr tie správne otázky ohľadne budúcnosti EÚ a našej úlohe, našej globálnej úlohe, tak budeme trošku mimo. A vypichli ste aj potrebu investovať do štrukturálnych reforiem. Mám jednu otázku. Teraz sú tu dva legislatívne návrhy, ktoré chcú podporiť e, podporné programy, čiže navýšiť e, dostupný rozpočet, ale taktiež návrh pripraviť členské krajiny, ktoré ešte nie sú členmi eurozóny. Takže sa pýtam, nakoľko to bude pre vás politická priorita dosiahnuť pokrok. A predrečnička už hovorila o potrebe verovať mm, pozornosť aj mestskému rozmeru. V uplynulých dvoch rokoch sme spustili viacero tematických partnerstiev. Prvé výsledky už sú tu, aj v podobe akčného plánu. Ako to chcete e, zapracovať do vášho programu? Máte mm, predstavu o tom, ako by sa tu dalo pokročiť? A aj kolega Fan Nistelroj je na dôležitých podujatiach, takže aj on a dúfam, že aj iní budú na tom podujatí v júni. Politika súdržnosti naozaj E, odzrkadluje ten váš slogan, teda, že zjednotení sme silní. Ďakujem za GUE, pán Omaži. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán námestník. Sme radi, že vás opäť vidíme po našej návšteve v Sofii. Mali sme príležitosť konkrétne vidieť, o čom hovorí neustále vedenie nášho výboru, teda e, silný dopad e, politiky súdržnosti v Bulharsku a teraz je kľúčový moment, pretože e, nie je istý rozpočet EÚ. Všetci rozmýšľame, ako má vyzerať budúca politika súdržnosti a preto s uspokojením berieme na vedomie, že Bulharsko, priateľská krajina súdržnosti, teraz prebrala um, predsedníctvo Rady EÚ a my e, samozrejme e, sa na vás spoliehame, aby ste e, propagovali a podporovali súdržnosť, aby ste ukázali na jej pridanú hodnotu a aby ste vyvrátili predsudky ohľadne regionálnej politiky. A pomôcť, aby na rade tie rozhodnutia boli čo najmenej negatívne pre túto politiku súdržnosti, ale treba si taktiež uvedomiť, že stojíme pred jednou ťažkosťou a síce od EÚ sa žiada, aby robila viac a lepšie s menej peniazmi. E, toto treba prekonať a jedna z možností, ako to prekonať, je využívať vlastné zdroje. Nebudem hovoriť konkrétne o návrhoch správy Monty, pretože ich dobre poznáte. Myslím, že toto nefiguruje vo vašom programe a preto sa pýtam, či budete e, hovoriť aj o možnosti využívania vlastných zdrojov počas vášho predsedníctva. Povedali ste to vy aj náš e, prezident e, Francúzska. EÚ nemôže byť akési združenie iba na krízový manažment, ale ani politiky spoločenstva, ktoré sú zakotvené v zmluve, nemôžu byť obetované, tak povediac, E, kvôli e, krízam, ktoré, pre ktorými EÚ stojí. Súdržnosť, a to hovorím vždy, je, je povinnosťou, ktorá tiež je zakotvená v zmluve. Treba to mať na pamäti. Ja som vás počúval, keď ste hovorili o kontrolách. E, áno, je potrebné to tu zjednodušiť. Ja som aj členom e, kontrolného rozpočtového výboru a v mnohých členských krajinách vyvstáva otázka podvodov, korupcie. A ja sa preto pýtam, či počas vášho predsedníctva to bude témou. A viete tiež, že čo sa týka budúcnosti politiky súdržnosti, e, sa hovorí o vytvorení nových podmienok. Moja skupina GUE NGL sa principiálne stavia proti e, novým podmienkam, hlavne makroekonomickým. A sme tiež veľmi pozorní. Nechceme, aby e, sa členské krajiny odklonili od základných hodnôt a ani od právneho štátu. Takže tu sa vás opäť pýtam na váš postoj. A ešte viete, že Európska komisia schválila veľmi dôležitú stratégiu o, o ultraperiférnych oblastiach. Je to vlastne e, obnovenie tej stratégie. Aj Európsky parlament odhlasoval správu. A je dôležité podľa mňa, aby rada počas vôjho predsedníctva sa mohla vyjadriť e, k tejto stratégii Európskej komisie. Som si istý, že to bude aj vaša priorita. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za zelených by sa kto vyjadril pán Škrlec. Ďakujem, pani predsednička. Pán Domče, vydajte na našom výbore e, reči. Viem, že kladiete veľký dôraz na politiku súdržnosti v EÚ. Je to pozitívne a vedzte, že naša skupina e, podporí Bulharsko pri obhajovaní takejto adresnej a silnej politiky súdržnosti po roky 2020. E, keď sa bude hovoriť o rozpočte, pýtam sa, či, e, ste, či budete za to, aby sa uplatňovala e, silná legislatíva aj environmentálna mne ide o Kresnodorč, jednu z najbohatších oblastí z hľadiska biodiverzity. V Bulharsku plánuje sa tam výstavba cesty a zasadíte sa za to, aby to malo čo najmenší dopad na životné prostredie a aby sa európske prostriedky e, využívali pri plnom rešpektovaní európskej legislatívy Dokonca ide o výstavbu diálnice. Pani Damato hmm. za EFDD, nech sa páči. E- Ďakujem, pán, e, pani predsedníčka. Ďakujem, pán e, podpredseda vlády, za vašu prítomnosť. Vypočula som si so záujmom váš program a na rozdiel od minulých predsedníctiev otázka kohezie je u vás od začiatku e, veľmi e, jasne prítomná. A ako vieme, v máji a v júni prídu návrhy viacročného finančného rámca a budeme mať nové nariadenie pre politiku súdružnosti a tým sa asi bude zaoberať ďalšie predsedníctvo. Vaše predsedníctvo bude však zásadne dôležité pre dva návrhy e, v balíku o e, menovej únii prezentovaného 6. E, decembra. A ide tam najmä o akčnú rezervu. Chcela by som požiadať, aby ste počas rokovaní nekývli na návrhy, ktoré sú podľa nás veľmi nebezpečné, a aby ste spolupracovali s parlamentom a s, touto, s týmto výborom. Medzi prioritami, e, vašimi prioritami je bezpečná, solidárna Európa. Toto je aspekt, e, kde sa používajú štruktúrálne fondy a tie sa využívajú aj na riešenie naliehavých migračných otázok tá realizácia sa oneskoruje, konkrétne aj u nás. Vieme, v Taliansku a v Grécku sú niektoré regióny pod značným migračným tlakom a tie budú využívať štruktúrálne fondy na boj proti e, týmto migračným tlakom na obranu svojich teritórií pred e, neriadenou migráciou. Sú tu princípy solidarity a distribúcie e, migrantov do všetkých členských štátov, ale to nefunguje v praxi. Princíp e, e, fair sharingu teda zatiaľ sa neaplikuje a chcela by som poukázať na túto problematiku a to tak, aby sa v, budúci, v budúcich um, návroch nariadení princíp solidarity zohľadňoval. To nemôžu byť len vyhlásenia o úmysle, musia to byť konkrétne činy uh, pod uh, riadením Európskej únie. Spomeňme na otcov zakladateľov, hovorili o rozmanitosti v jednotnosti, takže v jednote, takže na to pamätajme. I have a uh, few more names uh, in the list. Ešte niekoľko rečníkov je na zozname. Dáme priestor otázkam a potom dostane priestor pán podpredseda, aby všetky otázky zodpovedal naraz. Pán Dimulis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja eh, uvítam pána podpredsedu. Ja som naozaj s uspokojením počúval jeho prejav, hlavne čo sa týka politiky súdržnosti aj opis eh, ich programu. Aj my v Európskom parlamente máme ten istý názor. Myslíme si, že politika súdržnosti by nemala byť oslabená, pretože dokázala svoju účinnosť a aj svoju potrebu. O to viac, že v uplynulých rokoch e, vzrástli regionálne rozdiely. Máme, potrebujeme teda túto politiku súdržnosti ešte viac. A preto sa pýtam, ako bulharské predsedníctvo vníma snahu e, vyčleniť nové prostriedky finančné v rámci viacročného finančného rámca. A ešte jedna vec. Pred pár týždňami bola uzavretá podľa mňa dôležitá dohoda medzi gréckým premiérom a bulharským išlo o to e, vytvoriť spoločný investičný plán, vďaka ktorému by sa zmodernizovala Eh, sme zmodernizovali či už prístavy mhm. alebo eh, dráhy železničné. Preto sa pýtam, či eh, nielen s využitím súkromných prostriedkov, ale aj tých európskych chcete tieto projekty podporiť. Teraz pán Pirinsky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Э, Veľa, vežan, veľa vážený pán e, podpredseda, dovolte, aby som sa pripojil k tým, ktorí vám zablahoželali k vašim prioritám, hlavne k tým, ktoré súvisia s politikou súdržnosti. Podľa mňa ste veľmi e, správne poukázali aj na tie problémy, e, rozdiely medzi chudobnými, bohatými regiónmi. Je to ústredné pre budúci rozvoj EÚ, pretože to má byť stabilná e, komunita, ktorá sa bude ďalej rozvíjať. E, nemá ísť iba o mechanizmus krízového manažmentu. Preto v nadchádzajúcich rozhovoroch o e, vývoji politiky súdržnosti sa pýtam, či si myslíte, že je potrebné sa zamerať na to, že je to základný nástroj pre investície v EÚ. A tu hovoríme o e, skutočnej zmene myslenia a, a taktiež musia byť iné investičné priority a iná, iná realizácia. E, je tu aj nový dokument komisie, nová stratégia pre industrializáciu. Tam sú e, nové akcenty a e, myslím, že e, to naznačuje skutočne novú industriálnu éru. Ja by som sa chcel pripojiť ku kolegyni Westfal. Európsky parlament schválil uznesenie naprieč e, politickým spektrom. Ja si myslím, že môžete e, využiť naše stanovisko, o to viac, že bolo podporené väčšinou a pretaviť ho do konkrétnych e, politik. A potom viacročný finančný rámec je jasné, že ústrednou témou bude to, čo ste povedali, teda dosiahnuť viac s menej. A kolegovia oprávnene navrhujú, aby sa hovorilo o zdrojoch a o tých e, hlavných zdrojoch zásadných pre budúcnosť EÚ. Myslím, že tá revolúcia, o ktorej ste hovorili, je e, zásadná. Účasť rôznych krajín na financovaní rozpočtu EÚ, e, potom otázka spravodlivého návratu, dostať späť toľko, koľko som dal, To je pre niektorých červená línia. Aj komisár Oettinger e, sa tejto myšlienky zhostil. A samozrejme aj vyvstávajúca otázka vlastných zdrojov, ale odkiaľ by mali tieto vlastné zdroje pochádzať? daň z finančných transakcií napríklad je dôležitou myšlienkou. Parlament sa ňou tiež zaoberá. A vieme, že nadnárodné koncerny e, sa vyhýbajú daňovej povinnosti. To teda hrozí pri nejakých revolučných postupoch Samozrejme, treba myslieť aj na dôsledky Brexitu, ako sa s nimi vysporiadať. Potom uplatňovanie politik, o tom hovoril kolega Van Nistelrooy. Je tu aj možnosť e, kombinovať e, prostriedky. Podľa mňa je dôležité nepokaziť niečo, čo dobre funguje. <clears throat> To by malo naozaj platiť pre rôzne fondy. Mňa by zaujímal váš názor, či si myslíte, že by bolo možné spojiť finančné nástroje, ktoré sa teraz využívajú v rámci rôznych programov, napríklad e, program na lepšie mhm. prepojenie spolu s finančným nástrojom pre strategické investície tam sa už na takým niečím uvažuje, ale treba to eh, obozretne zvážiť. Pán Fanisleroj hovoril aj o rizikách. Tie politiky musia ostať jasne zadefinované. A ešte by som chcel hovoriť o jednej štatistike, ktorá naznačuje, že na konci štvrtého roku uplatňovania ehm, konečné platby predstavujú iba 20 a pri tom predchádzajúcom plánovacom období to predstavovalo 40 vyplatených prostriedkov. Tým sa dostávame k otázke ex ante odhadov. Aj na rade sa hovorí o tom, či s týmto postupom treba pokračovať. Myslím, že by sme v ďalšom období takto pokračovať nemali. Ďakujem vám za príležitosť vyjadriť sa. Možno som hovoril pridlho, ospravedlňujem sa, ale samozrejme určite chápete, že vám želám všetko najlepšie a že mi záleží teda na budúcnosti. Ďakujem za udelenie slova. Ja by som tiež chcel zaželať všetko najlepšie bulharskému predsedníctvu do nasledujúceho roka. Veľmi sa mi páči, to, ako ste nastavili svoje priority. Ja som z Českej republiky a my vnímame tie priority veľmi podobne. Bol tu celý rad otázok, nebudem ich opakovať, ale v vašom vystúpení bola jedna alebo dve témy, ktoré považujem za veľmi dôležité. Poprvé, otázka rozširovania Európskej únie. Chcem sa spýtať, ako konkrétne bude bulharské predsedníctvo podporovať práve rozširovanie Európskej únie. Ste hovorili o balkánskom priestore, to sa mi veľmi páčilo. A chcem sa spýtať, ako budete presviečať tie členské štáty, ktoré sú veľmi rezervované k tomuto. Pozícia môjho členského štátu aj moja je podpora. Vy ste tie dôvody uvedol veľmi správne. Otázka mieru, stability v týchto regiónoch. Druhá otázka súvisí s tým, čo povedal pán podpredseda parlamentu, pán kolega ktorý tu už nie je. E, vy ste povedali, že treba dosiahnuť viac s menším objemom prostriedkov. To ja úplne vítam, je to úsporná politika, ale ak nebudú nové zdroje Európskej únie, kde sa bude, tak povediac, rezať, krátiť? Ďakujem vám za odpoveď. Ďakujem. Pán Rope, máte slovo. Ďakujem, e, pani e, predsednička. Ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli. E, veľmi rád som si vás vypočul. Je rád, potešujúce, že máme spoločné priority, takže Musíme sa zhodnúť akurát na tom, ako e, sa e, ako byť úspešný pri ich presadzovaní. Brexit je samozrejme témou, ktorá má e, veľký dopad okrem iného na rozpočet a prečo, preto by som sa vás chcel opýtať, či sa vysporiadame s tým, že budeme mať menej prostriedkov v budúcnosti. Znamená to, že budeme môcť minúť menej, alebo či by členské krajiny mali e, zvýšiť svoje príspevky, pretože je to v prospech všetkých. A vaša tretia priorita, vy ste povedali, že treba rozmýšľať aj nad vlastnými zdrojmi, aké možnosti tu vidíte a v kontexte politiky súdržnosti, alebo lepšie povedané s jej pomocou, budú menšie rozdiely medzi členskými krajinami. Ale aj v rámci členských krajín sú veľké rozdiely medzi eh, napríklad eh, veľkými mestami a vidieckými oblastiami preto sa vás pýtam, či si myslíte, že by sme v budúcnosti potrebovali mechanizmus, ktorý by členské krajiny zavezoval aj k stieraniu rozdielov eh, medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi v danej členskej krajine. Áno, asi sa nám časom podarí vyrovnať e, životnú úroveň medzi členskými krajinami. Ale dôležité sú aj tie rozdiely v rámci krajiny. Aj to je za migráciou. Hovorili sme o dopade politiky súdržnosti v Írsku e, v Severnom Írsku e, otázka vyvstáva, či vôbec ľudia vedeli o možnostiach či sa využili naplno dostupné prostriedky. Komunita, celá spoločnosť e, sa musia môcť zapojiť do e, rozhodnutí, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Región musí mať možnosť rozhodovať o tom, čo sa ho dotýka. Iba tak zvýšime hospodársky rast a vytvoríme pracovné miesta. Niekedy e, ide, e, idú peniaze do, do bohatých regiónov kvôli tomu, že tam e, E, má nejaká veľká firma napríklad svoje sídlo, napriek tomu, že produkuje v chudobnom e, regióne. To sú, to sú nedostatky, ktoré treba e, odstraňovať, aspoň sa ich zhostiť. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka, pán Novák. No, ďakujem, pani predsednička, ja budem hovoriť po bulharsky. Keď som počúval pána podpredsedu, tak som mal pocit, e, že to možno znie ako nejaký hollywoodský scenár alebo taký, taká replika, že jednoducho že by mm, v Európskej únie žiadny muž nemal zostať e, pozadu. Musíme jednoducho každého zapojiť všade. Ako môj kolega mi nedávno povedal, že bulharské predsedníctvo E, možno e, skutočne bude mať trošku hustý program vzhľadom na to, koľko je tu veľmi urgentných e, problémov, ktoré sa musia riešiť a niekedy sú skoro neriešiteľné a v podstate to má všetko teraz na pleciach bulharské predsedníctvo. A bude musieť niesť toto bremeno a zároveň e, si stanovovať vysoké ciele. Ja to vnímam ako e, bieleho ale vidím tu e, také veľké, takú veľkú prekážku tu v miestnosti a to je viacnočný finančný rámec, ktorý sa bude musieť prediskutovať a, a mm, e, to nariadenie, ktoré e, bude definovať jeho implementáciu Bulharsko je považované z jednou z naj, jeden z najslabších možno štátov E, a sú dve kategórie krajín, je tie, ktoré otvorene podporujú politiku súdržnosti a potom krajiny, ktoré nepripúšťajú verejne, že by ju podporovali. Lebo politika súdržnosti je na prospech nielen tej krajiny, ktorá poberá fondy. Keď otvoríme Európsku úniu pre investície, nepodporíme tým len bulharské alebo rumunské projekty, a preto financovanie tých veľkých projektov je kľúčovým záujmom sú niektoré extrémne názory, že politika súdržnosti, vrátanie priamých platieb by sa mala zredukovať a že by sa mala zvýšiť e, miera zapojenia alebo príspevkov členských štátov. Ja som ďal, vzdialený tomu, aby som niečo také podporoval. Sú tretie krajiny, ktoré by veľmi radi investovali do kľúčových e, projektov infraštruktúr, sú cudzie korporácie, ale oni sledujú svoje cudzie záujmy a e, podmienenosť, sú, tú svoju cudziu podmienenosť. A okrem toho všetkého máme tu Brexit. Krajina, ktorá sa chystá odísť z Európskej únie. No a keď si zrátame príspevok Spojeného kráľovstva a podiel e, v Európskej investičnej banke, tak potom e, je to obrovská čiastka, mohlo by to dosiahnuť 100 e, miliárd. A je veľmi dôležité, je to veľmi dôležité rozhodnutie, hm, ako teda vlastne vyplniť tú medzeru, ktorá takto vznikne. Takže ja e, som veľmi zvedavý na vašu odpoveď na túto otázku. Máme tu nemecké slovo Waffenbode. Ja sa domnievam, že sú ľudia e, ktoré, ktorí majú e, rovnaké názory ako vy. A to je vlastne spolubojovník, to nemecké slovo, e, alebo brat v zbrani. Aj my sme e, vlastne bratia v zbrani aj tu na v týchto otázkach. Ďakujem, pán Novákov. Takže to bol posledný rečník na zozname. A prosím, dovolte aby som povedala niekoľko slov ako predsednička tohto výboru. Za e, ostatné roky výbor REGI vyvíjal veľkú snahu, získal veľa skúseností, ktoré by mohli byť užitočné práve teraz, keď rozhodujeme o budúcnosti politiky súdružnosti. Máme niekoľko vlastných správ alebo správ z vlastnej e, iniciatívy o e, stavebnicu, o, o malých a stredných podnikov a ich role, o obehovom hospodárstve, o politike e, spo, súdržnosti, o teritoriálnom rozvoji, o mestských urbaných politikách pokrývajú celý, široké spektrum e, súčasných a budúcich politík súdržnosti a pracujeme na celom rade legislatívnych spisov, ktoré vlastne predpokladajú a e, predvídajú budúce trendy v politike súdržnosti, ako napríklad rozpočtová flexibilita. Bol celý rad diskusí ohľadom podpory pre členské štáty postihnuté prírodnými katastrofami. Diskutovali sme o Grécku, o Cypre, o balíku Omnibus. Bol to prvý balík, ktorý vlastne viedol k zjednodušeniu postupov a k zlepšeniu viditeľnosti e, kohezných politík. A to umožnilo aj to, aby zainteresované strany používali e, fondy veľmi flexibilne a aby časť e, týchto fondov e, použili s ohľadom na migračné tlaky. Takže malé a stredné podniky, obehové hospodárstvo, to sú dôležité témy. A siedma správa o súdržnosti, čo skoro bude zverejnená, a výbor REGI bude mať príležitosť diskutovať a rozhodovať o dôležitých veciach. Máme celý raz stretnutí s kolegami, s kolegami z výboru regiónov, s, mnoho európskymi, s mnohými európskymi združeniami. Konali sa rôzne stretnutia. Nebudem hovoriť o všetkých týchto aktivitách, lebo som si vedomá toho, že členovia výboru REGI by sa mali zapájať do kľúčových iniciatív bulharského predsedníctva v oblasti politik súdržnosti, môžeme skutočne prispieť významným spôsobom. A chcem poďakovať kolegom, ktorí plne podporili bulharské priority v oblasti politiky súdržnosti. Ale teraz dám slovo na odpovedanie na otázky. Pani predsednička, vážení, vážené poslanky a poslanci Európskeho parlamentu. E, boli to veľmi dobré otázky. A keď poviem veľmi dobré otázky, tak e, to znamená, že sú základom pre e, úprimnú, poctivú diskusiu. Pretože len recyklovať jednotlivé problémy je kontraproduktívne prvé stretnutie e, e, v tomto formáte bude slúžiť ako príklad. Takže e, budem hovoriť o týchto otázkach, ale nemôžem zachádzať do podrobností, ináč by sme tu museli, museli zostať do polnoci. Ale budem sa snažiť odpovedať čo najpresnejšie, najpodrobnejšie otázka rola, roli parlamentu, komisie, toho, ako vnímame spoluprácu kolegyne a kolegovia. Hovorím kolegyne, kolegovia, pretože tri a pol mesiaca som bol poslancom eh, a členom tohto parlamentného výboru. Nevadí teda ani tak, či hovoríme o národných parlamentoch alebo Európskom parlamente. Tu nejde len o tieto reprezentatívne situácie eh, nejde tu len o reprezentáciu, ide tu o to, že by to mala byť laboratórium nových myšlienok, e, nových stimulov, ktoré, e, ktoré zúfalo potrebujeme vo všetkých formátoch. Ja budem veľmi e, šťastný, keď vás uvidím aj v mimo protokolárnych situáciách. Dúfam, že nám prispiejete ďalšími stimulmi, o ktorých budeme diskutovať. No a po druhé, pokiaľ ide o moje skúsenosti v oblasti rozpočtu a politik súdržnosti, zdá sa mi, že celú dobu vlastne obhajujeme politiku súdržnosti, ale toto asi nie je správna formulácia. Ja si myslím, že to treba reformulovať, celú tú konverzáciu, celý ten rozhovor treba preformatovať. Nemali by sme e, len obhajovať politiku súdržnosti. Tu nejde o to, že by to niekto chcel zničiť. Tu ide o to, ako to máme zlepšiť. Dovolte, aby som vyjadril svoje presvedčenie, že pokiaľ ide o rozprávu o viacročnom finančnom rámci, toto je akýsi ukazovateľ našej viery v nás a v Európu. A keď hovoríme o, Euró- o e, e, politike súdržnosti, tak si niektorí ľudia myslia, že sa to hlavne týka nejakých účtovných noriem a štandardov a príjmov a výdavkov a, a že je to vlastne dobročinnosť. Ale to vôbec nie je pravda. Nič z toho nie je pravda. Toto je proces investovania, ktorý začína, e, ktorý sa odvíja od situácie na trhu ale má oveľa vyššiu hodnotu. Investície v Európe ako také, a v Európskej únii ako takej, ako mm, veľmi dobre vieme, sú dôležité a sú tu ľudia, ktorí sú veľmi podobno názorovo naladení, ale nemali by sme byť uzavretou spoločnosťou, ktorá sa e, rozpráva len medzi seba, no mali by sme sa otvoriť na vonok a toto je jedna z úloh, ktorú máme pred sebou. Takže Ehm, na to využijeme všetky formáty. Ešte ehm, Takže ehm, otázky a odpovede ohľadom politik súdržnosti, konferencia, stretnutia na, na, na vysokej úrovni, aby tá debata bola na vysokej úrovni, na maximálne vysokej úrovni. Pretože skutočne tá politika si je vedomá problémov a skúma, aké sú e, možnosti a robia sa predbežné analýzy. A treba urobiť predbežné analýzy e, názorov tých veľkých hráčov. Bola tu otázka, ako my vnímame obdobie po roku 2020 no, a ak budem zachádzať do detajlov, tak môžem povedať, že sa budeme musieť zameriať na kľúčové otázky a vychádzať aj z predchádzajúceho obdobia. Možno e, ten cyklus programovania bude tiež treba vylepšiť. A napríklad keď vychádzame ešte z obdobia 2007 až 2013 a vtedy sme sa zameriavali na posilnenie ekonomiky v tom zmysle, že sa riešila kríza. A ďalšie obdobie sa plánovalo obľovej krízy a rozpočtových obmedzení, ale dúfam, že implementácia sa prejaví v tom, že ekonomika rozkvitne. A musíme prekonať určité svoje závislosti. Musíme sa poučiť z krízy. Teda poučiť sa z vlastných chýb. Nemôžeme si dovoliť poučiť sa len z chýb a kríz Proste potrebujeme aj veľmi jasné otázky, napríklad sa spomenula otázka, ktorá sa týka sociálneho piliera. Je to otázka, ktorá prichádza e, ozaj v správnom čase. Týka sa ľudského kapitálu, nezamestnanosti, demografických otázok a na to myslíme všetci. Sociálny fond, ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti, posilňovanie tejto sféry, áno, toto je veľmi dôležité, pozorne sledujeme tieto signály a určité pokusy o separatizmus v sociálnej sfére, to vnímame tiež. E, musím povedať, že prostriedky, ktoré ISF e, vyčlenil, e, sa priamo využívajú aj na sociálne účely, všetkým sociálne fondy. Ďalší kľúčový argument sa týka integrovanej politiky. To je to, čo potrebujeme. A nie, sú problémy, ktoré sa dajú riešiť cestou kohezného fondu, iné problémy z iných fondov, ale treba veľmi adresne zameriavať aj našu pozornosť v tomto smere. A niekedy simultáne, súčasne môžeme riešiť e, veci a prirodzene musíme aj na mieru ušiť, tak povediac, tie nástroje, aby sa problém dal riešiť. Niekedy je potrebné aj refinancovať. Pozrieme, čo sa bude financovať z jedného fondu a ten zvyšok z iného fondu Čiže sa skombinujú prostriedky. A viem, že počas eh, bulharského predsedníctva eh, nám tu nevznikajú nejaké osobitné práva alebo aspekty zodpovednosti, ale myslím ale, že sociálna sféra by mala byť súčasťou politiky súdržnosti a mal by mali byť významnou súčasťou politiky súdržnosti. Presve, som presvedčený o tom, že aj prežitie tejto politiky e, by proste nemalo byť len určitým cieľom, <laughs> malo by byť prostriedkom, že sa tá politika bude využívať. Nakoniec vychádzame z politiky, ktorá stojí na solidarite. Nede tu o charitu. A keď niekto povie, že my sme nové členské štáty, sme chudobné a preto je vašou povinnosťou nám pomáhať a tým, že zdieľame spoločné hodnoty. Takáto argumentácia neplatí, nie je správna. Samozrejme, že sa všetci, opakujem všetci, snažíme o to, aby sme boli bohatší aby sa nám žilo lepšie. Som presvedčený o tom, že politika súdržnosti sa má týkať všetkých regiónov v Európskej únii. Nezabúdajme, že toto nie je politika len pre tie periférne oblasti a chudobné oblasti, alebo pre také, kde je potrebné rýchlejšie e, teda urychliť ten proces kohezie. Potrebujeme posilniť e, vzdelávanie a kvalitu života. A to samozrejme platí aj pre tie bohaté krajiny v Európe. A keď hovoríme o agende pre mestá, tak keď si zoberieme treba z mesto ako Frankfurt, alebo pred Brexitom aj e, Londýn, proste toto sú predsa e, mestá, ktoré patria medzi najbohatšie na svete, ale aj tam treba zabezpečiť, aby ľudia neboli marginalizovaní. Aj tam sú ľudia, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a podporu. A politika súdržnosti je dobrá vtedy, ak sa dá aplikovať všade a nie len v niektorých krajinách. Mala by to byť paneurópska politika. Takže tam nejde len o určité pedagogické cvičenie, aby sa preukázalo, či to funguje. Ak už nie z iných dôvodov, tak aspoň preto, ako som povedal predtým, máme tu určité opatrenia, ktoré sa pripravujú v jednom období, v jednom cykle a realizujú sa v ďalšom cykle. Takže v tomto ohľade sa do istej miery uplatňuje flexibilita. Ale tá má svoje hranice samozrejme. Ehm, ehm, vieme, že sú tu skúsenosti z krízy alebo aj iné výzvy, Ide o to, aby sme nestratili zo zretela ten pôvodný cieľ politiky súdržnosti. Toto vám nemusím vysvetľovať samozrejme, ale ide o to, že politika súdržnosti sa najprv vnímala ako niečo, čo pomôže vyrovnať rozdielnosti. A určite musíme byť schopní reagovať na novú, nové krízy, ktoré môže vzniknúť a nesmieme zabúdať ani na to, že nejaké problémy trvá vyriešiť aj celé desaťročia. A keď hovoríme o revolúcii, páči sa mi tam výraz, napríklad pokiaľ ide o zjednodušovanie, máme tu konkrétne návrhy, a vychádzame zo skúseností. Poprvé, úplná digitalizácia to je niečo, čo sme už uskutočnili. To ale neznamená, že papier úplne zmizne. Hej? Ale dobré je to, že veci sa budú môcť riešiť rýchlejšie a každé konanie alebo nekonanie sa bude dať vysledovať. Aj kontrola bude jednoduchšia, čiže môžeme štandardizovať aj technológie, bude možné štandardizovať alebo učiť určité normy pre výdavky a tak ďalej. A po tretie, veci, e, ktoré vychádzajú z národných skúseností, e, to ešte neznamená, že by sme ich nemali povýšiť až na celoeurópsku úniu, pardon, celoeurópsku úroveň, pokiaľ ide o kvalitné veci. Čiže všetky e, e, druhy e, objednávok to verejného obstarávania. Toto by sa malo tiež štandardizovať. A takže budúcnosť mladých ľudí. Možno budete čakať, že poviem nejaké klišé, alebo že budem opakovať, aké problémy tu máme. Nezamestnanosť mladých, to je určite vážny problém, predovšetkým v niektorých členských krajinách. Ale buďme úprimní. Hovoríme teda o nezamestnanosti mladých, ale povedzme to presnejšie. Určite si to vyžiada aj presnejšie analýzy. Prečo existuje táto nezamestnanosť? Aký je charakter trhov? Aký je sociálny aspekt? Aké sú tam behaviorálne výzvy napríklad? Čiže najlepšie sa zistí, o čo tu ide, aký problém je, keď sa bude skúmať aj samotný proces. Ja proste mám určité podozrenie, keď jedna skupina hovorí určitým spôsobom o inej skupine a pritom diktuje, aká by mala byť budúcnosť tej skupiny, o ktorej sa hovorí. Myslím, že musíme hľadať odpovede v mikro aj makro regionálnych štruktúrach. Napríklad hovoríme aj o oblasti Západného Balkánu, ale aj o podunajskej oblasti. Tam sa v tomto smysle spomína podunajská stratégia, ale sú tu aj iné regióny, ktorých sa týka makroekonomická stratégia. Čiže tam dochádza aj ku zmene mentality, aj ku zmene kapacít. Čiže toto súvisí so štruktúrálnymi reformami a dochádza ku konkrétnym zmenám. Ako vieme, celá táto predstava, táto myšlienka vedie k rôznym komentárom a môžem povedať znova, chceme dosiahnuť konsenzus a chceme sa vyhnúť E, nedostatkom a ne, nevyhýbame sa priamej odpovedi samozrejme. Otázka je teda, potrebujeme to isté tempo reformy v celej Európe? Áno. A keď hovoríme o koheznosti a o konvergencii, tak e, môžeme, ale, <laughs> alebo musíme pripustiť, že rôzne, e, alebo jednotlivé krajiny EÚ sú na rôznej úrovni. Takže pre niektoré ten jednotný prístup môže byť pokladaný za nefér. Takže čo zmeniť a ako to zmeniť? Tak stojí otázka. Odvaha a podpora verejnosti je v tomto zmysle niečo, čo potrebujeme. Sú tu výzvy a nie pochyb o tom, že keď hovoríme o reformách, tak tu bola snaha vytvoriť čo najlepšie projekty a, a zda tá najväčšia výzva je podľa mňa politická odvaha. Aby existovala tá odvaha, že áno, treba veci meniť a budú sa meniť. Isté, treba zohlasniť do istej miery aj špecifika jednotlivých krajín, ale e, hovoríme tu o pracovnom trhu, o riadenie správe ekonomiky, ale politici vedia, čo treba urobiť. Určite odvaha a podpora verejnosti je to, čo potrebujeme najviac. Ďalej, samozrejme, treba bojovať aj proti korupcii v systéme. Takže určite e, e, tu nejde e, len prosté zjednodušenie radikálne zjednodušenie pravidel. Určite nulová tolerancia. To je niečo, čo sa bude asi dať dosiahnuť aj cestou elektronizácie. Inteligentná kontrola a riadenie, to je, myslím, cesta, ktorá môže viesť k úspechu. Čiže snaha byť presný a zároveň ešte do, dodržiavať aj časový limit, to súvisí so stratégiou. Čiže potrebujeme priemysel, v ktorom bude existovať oveľa vyššia pridaná hodnota, aby bolo jasné, ako sa bude narábať s inováciami a s vývojom. Samozrejme, existujú tu aj určité obmedzenia, ktoré sa týkajú európskeho priemyslu. Napríklad, náklady na pracovnú silu, energetické zdroje. To sú limitujúce faktory a e, vysoká miera industrializácie to je tiež faktor, ktorý treba mať na zreteli. Takže napríklad vysoká cena práce, tá asi zostane vysoká, tá, na to úroveň cien alebo nákladov, Takže musíme sa pozrieť, čo iného sa dá ešte v tomto urobiť. Keď hovoríme o rozpočtových príjmoch, toto je ozaj významná téma a bude významnou aj po Brexite. Budeme mať menej prostriedkov v rozpočte, pretože e, prídeme o príspevky zo strany Veľkej Británie a potom, ako budú prispievať ďalšie krajiny, bude to určitá kombinácia a je to geometria protirečení, môžeme povedať a musíme musieť lepšie využívať naše vlastné prostriedky. Takže keď hovoríme o rozpočte, tak zároveň poukazujeme na to, do akej miery vo všeobecnosti Európe dôverujeme. Fakt je ten, že doteraz sme mali tendenciu zameriavať sa na finančné dôsledky Brexitu. Podľa mňa je oveľa dôležitejšie hovoriť o vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu ku vstupu na jednotlivý trh. Toto je oveľa dôležitejšia vec, než e, sú samotné príspevky e, finančné zo strany EÚ. A Ehm, mal by som hovoriť oveľa detailnejšie, ale mám určité časové obmedzenie, ktoré musím dodržať. A zda budeme mať v budúcnosti ešte príležitosť eh, stretnúť sa, aby som povedal aj viac. Určite sa budeme môcť stretnúť opäť v Sofii počas zasadnutí, ktoré bulharské predsedníctvo organizuje. Samozrejme, je tu pozvanie pre výbor regi na tieto podujatia. Ďakujeme, pán podpredseda, za vašu účasť a ďakujeme vám za diskusiu s nami a verím, že budeme mať príležitosť pokračovať na budúce. Prajeme vám veľa úspechov počas bulharského predsedníctva. Vážení prítomní, budeme pokračovať ďalším bodom programu rokovania. Témou je správa, ktorú iniciovala skupina zelených. Téma je politika súdržnosti a obehové hospodárstvo. Obehové hospodárstvo je e, politický alebo politická koncepcia, ktorá sa líši od tradičnej lineárnej ekonomiky, takže namiesto toho, že vyrábať, teda vziať, vyrábať a odhodiť, e, na rozdiel od tohto modelu je to cyklický model, ktorý viac e, zohľadňuje aspekt životného prostredia a aj správne narábanie s prírodnými zdrojmi. Politika súdržnosti e, sa pokladá za kľúčový nástroj, ak chceme tú, to obehové hospodárstvo naozaj v Európskej únii zrealizovať. Teraz dávam priestor pánovi Davorovi Školecovi a zároveň chcem poprosiť kolegov, ktorí opúšťajú miestnosť, aby odchádzali v tichosti. Dobre, tak už to je lepšie a slovo má pán Škrlec. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte, aby som pokračoval vo svojom jazyku, po chorvátsky. Nebude to dlhý prejav, ale môžem, ak dovolíte, po... Takže hovorím po chorvátsky. Dámy a páni, ďakujem za túto príležitosť podeliť sa s vami o svoje myšlienky a tie ma viedli k tomu, aby som vypracoval túto správu. Obehové hospodárstvo je jedným e, z najdôležitejších aspektov a koncepcií politiky EÚ. Európske štrukturálne fondy sú hlavným základom pre dosiahnutie ambicióznych cieľov a preto som presvedčený, že táto správa prichádza v pravú chvíľu aby sme v rámci nášho výboru mohli vykonať analýzu úspechov tejto politiky, hlavne keď sa budeme uberať cestou k novému modelu e, ekonomiky. A predovšetkým ide o aspekty budúceho programovacieho obdobia. Obe hospodárstvo aj politika súdržnosti vychádzajú z tých, tých princípov. Vychádza z požiadaviek miestnych spoločenstiev aj širšej, e, širšieho záberu. Čiže hovorilo sa tu o lineárnom modeli, ktorý už poznáme a Európa veľmi dobre pozná nedostatok e, svojich zdrojov, napríklad fosílnych palív. A obehová ekonomika poskytuje odpoveď na takéto otázky. Kľúče k riešeniu našich problémov môžeme hľadať aj cestou inovácií a výskumu a určitých výpočtov. Podľa prieskumov a výpočtov 7,2 tisíc miliárd každý rok stojí lineárne e, hospodárstvo. 20 eh, násobok eh, rozpočtu politiky súdržnosti na roky 2007 pardon, 2000, áno, 7 až 2020. Takže e, vďaka politiky súdržnosti treba e, z hospodárstva stvárať viac obehové a hospodárstvo, optimálne využívať zdroje, výrobky a ochraňovať v maximálnej možnej miere prírodné zdroje. Inteligentnejšie ich musíme využívať. A pri navrhovanie našich hospodárskych modelov a obchodných plánov treba toto všetko mať na pamäti. Zdieľať zdroje, digitálne hospodárstvo, menej zastaralé alebo menej pomalé Eh, pomalšie starnúce výrobky. Netýka sa to iba infraštruktúry a stavebníctva. Sú tu aj otázky súvisiace so solidaritou a sociálnou súdržnosťou a treba mať na pamäti aj eh, možno spraviť z tohto tematickú, samostatnú tematickú kapitolu, aby sme ešte lepšie mohli odzrkadlovať v nej jej ciele. Malé a stredné podniky možno, že sú v dobrej pozícii, aby e, bola prehlbená spolupráca, dosiahnutá pozitívna zmena, treba zvyšiť povedomie ohľadne e, potenciálu inovácií a šíriť osvedčené postupy. Chceme vytvárať e, hodnotu na miestnej úrovni, pracovné miesta, udržateľné vyrábať aj také výrobky, ktoré sa jednoducho dajú recyklovať. Je tu veľký nevyužitý potenciál, aj potenciál pre inovácie, napríklad e, recyklovateľné materiály. To by sa malo odzrkadliť aj v hospodárení e, s odpadom, aj verejné obstarávanie predstavuje 14 eh, výdavkov v EÚ, takže by sa tiež malo riadiť zelenými princípmi, ekologickými princípmi a eh, malo by to byť aj eh, v súlade s myšlienkou obehového hospodárstva, tak aby to ešte zvýšilo výhody pre samozprávy Napríklad odpad z potravín, eh, potravinový odpad, to sa taktiež dá najlepšie riešiť na eh, miestnej úrovni. A potom aj cezhraničné úsilie a opäť eh, to hospodárenie s odpadom, čo skoro bude schválený balík. Sú tam zmeny, ktoré sa na začiatku zdali byť ako neprekonateľné ale dôležitý je aktívny dialog, e, pretože e, áno, treba zvyšovať povedomie samozpráv, hovoriť o potrebe sklbiť opäť e, spravovanie odpadu s myšlienkou obehového hospodárstva. Aj tu sú prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré sa dajú využiť. Keď sa pozrieme na súčasné čísla, tak je jasné, že treba ešte spraviť veľa na to, aby sa situácia zmenila. Veľa sa má e, investovať napríklad do, do, do skládok alebo do spalovní, ale e, malo by sa to naopak e, zamerať na lepšie triedenie a recykláciu lebo zatiaľ sa iba vzdialujeme od e, obehového hospodárstva a udržateľných miestnych pracovných miest. Mňa teší e, angažovanosť aj ďalších dvoch výborov. E, bude to príspevok, veľký príspevok k našej správe. Ďakujem aj ostatným, ktorí sa o to pričinia. Ďakujem. Teraz tieňovi spravodajcovia, pán Bogovič ako prvý. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať aj kolegovi e, za pripomienky. Dúfam, že naša spolupráca bude plodná. Ide o totiž to dôležitú otázku. E, tlak na prírodné zdroje rastie každý deň a to preto, že e, nás je čím ďalej tým viac na Zemi a tých e, prírodných zdrojov spotrebovávame čím ďalej tým viac e, energia, potraviny, vodu, preto ich treba využívať čo najefektívnejšie. Hovoríme o obehovom hospodárstve a rád by som povedal, že by sme tu neboli, keby polnohospodárstvo už nevyužívalo obehovú e, ekonomiku e, dlhé 10 ročia, až 100 ročia. Je to teda známy e, proces, ale predsa je tu ešte veľký potenciál, ktorý sa dá využiť nielen v polnospodárstve, ale aj v lesníctve a viac využívať iné ako fosílne paliva, obnoviteľné zdroje energie. Dôležité sú osvedčené polnohospodárske postupy, aj e, biohospodárstvo, to je ďalšia príležitosť. Vieme, že máme aj fond e, Horizon a e, taktiež spoločné úsilie pri e, využívaní bioodpadu. 900 miliónov na to je vyčlenených a skoro 3 miliardy od súkromného sektora. Takže vďaka inováciám môžeme vytvoriť nové pracovné miesta v Európe, vyrábať novým spôsobom nové produkty a nové pracovné miesta môžeme vytvárať aj na vidieku, čo je veľmi dôležité práve kvôli rozvoju vidieka. Takže už sú tu prostriedky, ktoré sa využívajú, ale sú aj rôzne e, piliere v spoločnej polnohospodárskej politike a tej, ktorá slúži na rozvoj vidieka. Úlohu zohrávajú aj malé a stredné podniky. Pri poľnohospodárstve je zásadná otázka zmeny nášho fungovania. Tretinu potravín odhadzujeme. Treba teda aj tu zmeniť myslenie. Myslím, že eh, by sa to malo dať a zmierni to tlak aj na prírodné zdroje. A potom mm, meský odpad eh, eh, hospodárenie, spravovanie e, odpadu, to je tiež kľúčová otázka. Súvisí to opäť s e, kohezným fondom, môžeme ho naozaj intenzívne využívať, obzvlášť pri odpade a potom sú aj iné fondy, ktorým, ktorými môžeme pomôcť regiónom a malým a stredným podnikom. Rôzne materiály sa dajú rôzne využívať na výrobu. A aj otázka energie aj pri odpade, ale aj v iných e, odvetviach pri biohospodárstve sa to dá využiť napríklad biomasa, bioetanol a teda vedľajšie e, produkty. Chcem poukázať aj na to, že si to vyžaduje zmenu myslenia, preto treba sa na to zamerať aj pri vzdelávaní mladých. Tí sa môžu naučiť myslieť inak. V školách by sme mali byť schopní takúto e, zmenu naštartovať e, a aj e, samozprávy môžu zohrávať dôležitú úlohu. Na miestnej úrovni sa toho deje veľmi veľa. Štruktúrálne fondy a kohezné fondy môžu tu naozaj dosiahnuť pokrok. Zatiaľ toľko a v budúcnosti prídem s pozmeňujúcimi, doplňujúcimi návrhmi. Teraz pani Smo. Ďakujem pekne za slovo. Keď si uvedomíme, o čom hovoria štatistiky, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva a nie sú lichotivé ani voči životnému prostrediu, voči budúcnosti na všetkých fauny, flóry a predovšetkým voči zdraviu ľudí, musíme podporiť potrebu využívania kohéznej politiky v obehovom hospodárstve. Myslím si, že sa na tom všetci zhodneme minulý týždeň komisia predstavila balík opatrení pre obehové hospodárstvo ktoré prijala ešte ktoré ako akčný plán pre obehovú ekonomiku z roku 2015 a je ju potrebné podporiť a urobiť opatrenia, aby sa s ním stotožnili všetky členské štáty, aby ho začali aj v praxi realizovať. Naša frakcia socialistov a demokratov práve k tomuto e, akčnému plánu z roku 2015 má vypracovaný pozičný dokument, a preto je mi o to jednoduchšie je k dispozícii povedať naše stanovisko za skupinu socialistov a demokratov. Aj keď písomné stanovisko od spravodajcu ešte nemáme, ale počuli sme jeho prezentáciu, chcem povedať že za skupinu socialistov a demokratov je dôležité aby finančné prostriedky z programu horizont two thousand and twenty boli využívané predovšetkým na ekologické inovácie, na podporu vedy a výskumu a štrukturálne fondy na zvýšenie úrovne recyklácie, na stimulácie výrobcov, aby splňali kritériá recyklovateľnosti, na opatrenia na zabezpečenie aktívnej účasti miestnych a regionálnych orgánov, to už tiež tu bolo spomenuté, do procesu recyklácie, na podporu malých a stredných podnikateľov, a na podporu zamestnanosti v obehovom hospodárstve. Pritom, keď hovoríme o recyklácii, nemáme na mysli iba plasty, sklo, prípadne domáci odpad. Ale je potrebné celé obehové hospodárstvo rozšíriť na stavebný materiál, textil, nábytok a ďalšie komponenty. Z celého procesu obehového hospodárstva nemôžeme vynechať spotrebiteľov pretože práve ich považujeme za kľúčový prvok v celom procese a vhodnou informačnou kampaňou, environmentálnou výchovou v školách, v školských zariadeniach, aj za pomoci rôznych neziskových organizácií vieme dosiahnuť v prvom rade triedenie odpadu a v druhom rade vyvinúť väčší tlak na vlády jednotlivých štátov, aby recyklácia sa stala súčasťou vládnych programov v každom členskom štáte. Dobré príklady v Európskej únii máme a ak sú členské štáty, ktoré vyprodukujú napríklad odpad na hlavu obyvateľa ročne iba 250 kg, potom je na mieste otázka, prečo je to v iných členských štátoch trojnásobne viac. A možno ešte jedna poznámka na záver Nesmieme zabúdať na ľudí, ktorí pracujú v obehovom hospodárstve, pretože práve v sektoroch obehového hospodárstva sú pracujúci vystavení väčšiemu zdravotnému riziku. Preto je potrebné myslieť na bezpečnosť pri práci a na zdravie a prevenciu pracujúcich práve v obehovom hospodárstve. Ďakujem pekne. Thank you very much. I don't see Ms. Tomasic on behalf of Group. Mr. Van Miltenburg. Yeah, thank you, Chair. On behalf of our shadow, Mr. Ďakujem. Za ALDE môžem povedať, že my sme vždy e, boli za prechod e, na e, obehové hospodárstvo. Je to dôležité pre udržateľný rast a konkurencieschopnosť EÚ, ako aj pre regionálny a miestny rozvoj Európa nemá len odhadzovať, nemá byť takouto spoločnosťou, musí konať zodpovednejšie. Keď budeme recyklovať eh, produkty, tak si myslíme, že to bude príležitosť pre vytváranie nových pracovných miest a zabezpečenie rastu v EÚ a bude si to vyžadovať odvahu a skutočné e, konanie. Mali by sme byť ale dostatočne ambiciózni, vidieť to ako výzvy, príležitosti a aj e, E, to súvisí s politikou súdržnosti, takže podporujeme túto správu. Veríme, že spolupráca bude plodná. Ešte e, poviem v osobnom mene, že naozaj to e, predstavuje obrovské príležitosti, hlavne to biohospodárstvo, napríklad bioodpad, už sme o tom hovorili v minulosti, treba sa naozaj zhostiť tejto príležitosti obehového hospodárstva. Teraz pani Tomašič, vy ste prišli skoro e, včas, takže mm, môžete sa ako teňová spravodajkyňa vyjadriť. Prepačte, musela som ísť hlasovať na výbor pre rybolov. Pokračovať budem po chorvátsky. Súčasné využívanie zdrojov nie je udržateľné. Používame viac súrovín, ako naša planéta je schopná e, dlhodobo vyprodukovať. Do roku 2050 spotreba bude predstavovať 6-7 miliárd, čo e, zvýši tlak ešte na životné prostredie. Je to e, veľmi pohodlný životný štýl, ktorý vedieme, ale má to svoju cenu. Napríklad pri plastoch e, sa tá recyklácia využíva nedostatočne a e, odhadzovaním plastov napríklad ohrozujeme naše moria a oceány. E, vieme, že sú tony e, a tony odpadu na juhu Dalmácie. Videli sme to aj tento rok. A množstvo len vzrastá. Predstavuje to naozaj obrovskú hrozbu je to čím ďalej tým zro, z, zretelnejšie v mestských oblastiach, ktoré sú doslova zaplavené odpadmi. A je to kvôli pomalej degradácii e, plastov. Obehové hospodárstvo by to mohlo e, zmeniť e, na rozdiel od lineárnej ekonomiky pretože tam sa iba berie, vyrobí, odhodí. Musíme zmeniť e, našu výrobu a spôsob e, využívania. E, účinnejšie musíme pristupovať k recyklácii odpadu. Treba využiť nové poznatky, zaistiť nový vývoj Našťastie politici poznajú všetky údaje a môžu teda navrhnúť aj stimulujúce flexibilné politiky. Vítam aj druhú správu Európskej e, environmentálnej agentúry. Je to správa o obehovom hospodárstve a hovoria tam aj o strojoch, o nových trendoch vo výrobe a využívaní zdrojov. Ide o to využívať e, princípy obehového hospodárstva pri inováciách, napríklad e, pri e, smartfónoch alebo tlačiarniach v 3D. Tam sa dajú uplatniť zásady obehového hospodárstva Treba teda jasnú podporu e, politikov, e, treba usmerniť budúce akcie. Naše spoločenstvo a podniky e, musia zvenovať pozornosť aj technologickému vývoju. Treba tu prichádzať aj so stimulmi. je to výzva pre členské krajiny, vyžaduje si to mnohé zmeny, ten prechod na obehové hospodárstvo, na to treba aj dobre, e, dobre politiky, treba mať aj jasne zadefinované ciele, potom sa treba eh, snažiť o ich dosahovanie a taktiež eh, treba možno, že e, rozmýšľať nad poplatkom e, pri vrátení Malo by to byť akýsi stimul aj pri znovu použiteľných obaloch. Teraz Pani Michel, teraz má slovo. Ďakujem. Kolega Papadipumulus e, musí byť na hlasovaní v inom výbore, preto e, rada vystúpim v jeho mene vďaka politiky kohezie môžeme zrealizovať túto ekonomiku napríklad na podporu inovácií, konkurencie, schopnosti malých a stredných podnikov, e, e, výroba a investície v tomto smere. Na tom sa všetci zhodneme a, a moja politická skupina chce zdôrazniť, že E, pri cieľoch ide o jednoznačný súvis. E, častokrát o tom hovoríme. E, zhoršuje sa životné prostredie a ale na druhej strane, a myslím, že o tom treba ešte viac hovoriť, ide aj o stieranie sociálnych rozdielov, čo je tiež hlavný cieľ politiky súdržnosti. To sa e, dá dosiahnuť e, vďaka inováciám, vytvoria sa nové pracovné miesta, vzniknú nové podniky e, a nové malé a stredné podniky budú pôsobiť na e, regionálnej úrovni a budú využívať obnoviteľné zdroje energie. Prechod na takéto hospodárstvo predstavuje možnosť e, dosiahnuť ciele e, z Paríža. Takéto stratégie obehového hospodárstva môžu e, zmierniť dopad na klímu. 67 emisí skleníkových plynov vo svete E, súvisia s e, manažmentom e, jednotlivých surovín. Takže tu krajiny určite budú zohrávať kľúčovú úlohu. Potrebujeme zodpovedajúcu politiku súdržnosti, dostatočne dotovanú, to bude nevyhnutná podpora. Ja som rada, že o tom hovorila aj spravodajca. Práve tá miestna úroveň bude rozhodujúca, môže významne prispieť k tomuto cieľu a potom verejné a súkromné investície e, pri e, recyklácii nových obchodných postupoch, nových materiáloch a nových pracovných e, zelených miestach. To je všetko vlastne aj v tomto návrhu správy. Komisii treba povedať, že na tom záleží nielen e, nášmu výboru, ale týka sa to aj politiky priemyselnej. A treba zapojiť aj občianskú spoločnosť. A ešte na záver chcem povedať, že podpora obehového hospodárstva je aj súčasťou tej stratégie Európskej komisie pre plasty. Je to niečo, čo bolo odprezentované minulý rok, ale my chceme zdôrazniť, že akýkoľvek cieľ v rámci e, toho, o čom by sme diskutovali, treba pamätať v prvom rade na to, že ide o to hlavne vyhnúť sa vzniku odpadu a tu a komisia má ešte mm, istý manevrovací priestor. Ďakujem, pani Damato, prosím, máte slovo. Ďakujem, ďakujem kolegovi a kolegyni. E, viem, že sa nám veľmi dobre darí spolupracovať. Obehové hospodárstvo to je vlastne nový spôsob, ako, ako hospodáriť v roku 2015. Prijela komisia balík opatrení pre obehové hospodárstvo pre firmy aj e, spotrebiteľov na zabezpečenie tohto prechodu tak, aby sa prostriedky používali udržateľným spôsobom a podporovala recyklácia v prospech e, hospodárstva aj životného prostredia. E, e, niekoľko miliárd bolo vymezených na e, tento cieľ a treba vyhodnotiť, ako sa tieto fondy a rôzne operačné programy členských krajín využívajú, aby sa pripravili rokovania na obdobie po 2020. A treba sa pozerať aj na synergické efekty využívania týchto e, fondov aj ďalších fondov, z ktorých sa investuje do obehového hospodárstva e, na vnútroštátnej úrovni. V roku 2017 komisia predložila správu obsahujúcu niektoré legislatívne návrhy, konkrétne o odpadoch, predaji online a keď hovoríme o aplikácii, treba e, sa zamerať e, na e, ten konečný úspech tohto balíka, aby sme mali hmatateľné výsledky, aby členské štáty urobili ďalší krok vpred. Po dlhých rokovaniach Rada parlament v roku 2017 dospeli k dohode o balíku o odpadoch, e, ale urobili sa tu určité ústupky e, na úkor rýchleho prechodu k obehovému hospodárstvu. Nová legislatíva sa týka len mestského e, komunálneho odpadu. To je určité percento celkového objemu odpadu a je to len taký nesmelý krok vpred. My sme ako e, hnutie 5 hviezd očakávali väčšiu odvahu. No a e, tie e, najhoršie výsledky tých rokovaní sa týkajú práve likvidácie odpadu, pokiaľ ide o ciele 10 do roku 2030 a 15 do roku 2035. Takže sa vlastne nebrali do úvahy návrhy Európskeho parlamentu, ktoré by mali pozitívny vplyv na zníženie objemu odpadu a aj na vytváranie pracovných miest. Potom sú tu, je tu odpad v oblasti potravín každý rok sa 88 miliónov tón jedla vyhodí v členských štátoch a e, je to 140 miliard eur, pokiaľ ide o e, objem, finančný objem, ktorý toto predstavuje. Treba teda e, znížiť objem týchto, tohto, odpadov, tohto odpadu a do roku 2025 o 30 a 50 do roku 2030 by sa to malo znížiť. Ale to nie sú záväzné ciele. Členské e, štáty e, majú poslať len nejakú správu Európskej komisii politika na všetkých úrovniach v tomto smere musí byť oveľa viac realistická a zapájať regióny a miestne orgány. Musíme mať ambicioznejšie ciele, vytvárať nové pracovné miesta a skutočne e, znížiť e, odpad o e, v radoch tón. Takže ako toto všetko e, riešiť, ako sa postaviť k tomuto kompromisu? pokiaľ ide o náš výbor, môžeme e, vypracovať e, správu na, s návrhmi na rok, po roku 2000, na do obdobie po roku 2020 alebo prideliť e, väčšie zdroje na ďalšie spracovanie odpadu a jeho zhodnocovanie a tak ďalej. Takže toto sú naše návrhy. Ďakujem. Ďakujem vám. Mám ďalšie dve žiadosti o slovo. Pán Rope, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja som Teší ma, že sa zhodneme. Je na čase byť ambicioznejší. Dúfam, že odvedená práca prinesie ovocie. Treba sa postupne odkláňať od fosilných palív v Európe. asi by sme sa mali zamyslieť nad tým postupným prechodom na obehové hospodárstvo. Mňa potešila správa v médiách o tom, že od začiatku tohto roka napríklad litovské dráhy prešli na zelený, zelenú e, elektrínu. 100% je z obnoviteľných zdrojov Prečo by sme nemali byť rovnako ambiciozní aj vo zvyšku Európy? Malo by to platiť pre všetky eh, železničné spojenia, napríklad aj meské osvetlenie, alebo aj v obciach, aj tam by to malo byť eh, z obnoviteľných zdrojov. To by bolo aj prospešné pre hospodárstvo a preto treba do týchto oblastí viac investovať. Treba mm, aj takýto, takúto zelenú elektrínu nakupovať, ale nie nutne za vyššiu cenu. Aj výrobcovia takéhoto prúdu musia mať istú istotu. Čiže e, treba byť konkrétny Ďakujem, pán pán Isteroj, máte slovo. No, no, ďakujem, pani predsednička. Ja som skutočne veľmi rád, že je taká široká podpora pre tento prístup. A bola ešte ďalšia správa, o ktorej budeme hlasovať možno už v marci a tá sa týkala regionálnej politiky a COP21, to znamená Paríska dohoda o klíme. A o tom sme už diskutovali minulý týždeň a tam e, samozrejme e, sa e, hovorí o celom rade vecí, ktoré sú dôležité pre európskych občanov a Myslím si, že e, toto sa zrkadlí aj v e, správe e, kolegyne z SAD. 5,2 miliárd zo štruktúrálnych a kohezných fondov, ktoré sa vyčlenili na spracovanie odpadu v tých krajinách konvergencie. 90 sa v podstate vynaložilo, keď sa pozriete na tie dohody, keď sa pozriete na tie dohody a na to, ako sa darí, tak je to skutočne vynikajúce. E, boli sme v Bratislave, keď bola zeleným hlavným mestom Európy, videli sme to. Takže je to možné, vidíme, že je to možné. A e, bez toho, aby to bolo príliš zaťažujúce pre občanov. A myslím, že to je veľký zdroj optimizmu. A myslím, že to, na to treba myslieť. A ešte posledná poznámka. E, Hovoríme o nových plastoch napríklad. Komisia v nedávnej dobe o tom hovorila. Ja si myslím, že chýbajú niekedy úplne informácie o týchto nových produktoch. Deti sa hrajú napríklad s hračkami z umelej hmoty z plastov na plážach, potom to skončí v mori. Čo keby sa vyrábali tie hračky z nejakých bioodbúrateľných materiálov, by to by bolo predsa oveľa lepšie. Alebo no, zoberme si chemický priemysel, ten má veľmi silnú pozíciu a stále vyrába tie neodbúrateľné plasty. Takže e, toto treba všetko, takisto toto posolstvo treba sprostredkovať aj obyvateľom. Ďakujem. Teraz tu máme e, pani Miladinovú z e, Európskej komisie. Potom, ako prehovoril posledný člen výboru REGI, takže prosím, máte slovo. Áno, ďakujem pani predsednička. Je veľmi pozitívne vypočuť si e, všetky tieto názory o obehovom hospodárstve, o jeho význame pre hospodárstvo ako také a pre udržateľný prechod na to, túto novú formu my samozrejme veľmi podporujeme ten balík, lebo politika súdržnosti v podstate kladie veľký dôraz na obehové hospodárstvo. Keď sa ten balík navrhoval, tie naše nariadenia už boli vonku, takže to tam nebolo, ale mali sme e, nakladanie s odpadom, efektívne využívanie zdrojov a tak ďalej podporu pre podniky a toto všetko tam teda je v tých nariadeniach a to znamená, že my vlastne podporujeme už celé 10 ročia e, spracovanie odpadu, nakladanie z odpadov v rámci politiky súdržnosti. Samozrejme je, celý, e, je veľký potenciál na mnohú ďalšiu prácu. Chcem poukázať na dva aspekty investície, pokiaľ ide o nakladanie s odpadom, viac než 5 miliárd. To je veľmi pozitívne. Podobne ako v predchádzajúcom období vnímame, že sa e, veci menia smerom e, k prevencii, opätovnému používaniu a recyklácii. To znamená mechanizmy na zber, e, triedenie, recikláciu. To sa všetko viac prikláňa k skutočne k praktickým činnostiam prospešným pre ľudí priamo, priamo na mieste. Takže samozrejme potrebujeme e, stále e, väčšie infraštruktúry pre väčšie kapacity na spracovanie a nakladanie s odpadom. Hovorilo sa tu o e, zem, e, skládkach e, a o ex ante podmienenosti v tomto prípade. To je skutočne niečo, čo je prepojené s plánmi na nakladanie s odpadom. Samozrejme, členské štáty potrebujú mať svoje plány na nakladanie s odpadom, ale ide tu o to, aby sme investície E, zamerali e, do tej e, pyramídy odpadu s dôrazom na recykláciu, ale nevidela som tam nič práve o skládkach, zemných skládkach. Myslím, že to je pozitívne a teraz zosúľaďujeme naše investície aj z EKI Európskej únie v tejto oblasti. My samozrejme považujeme E, za dôležité podporovať aj e, cezhraničnú a makroregionálnu spoluprácu. Takže obehové hospodárstvo vlastne už je prítomné v mnohých oblastiach, ktorým sa venujeme. Ale chcem e, zdôrazniť aj podporu, našu podporu pre inovácie Napríklad už ste určite počuli stokrát ten výraz smart specialization, tá inteligentná špecializácia. To je taký proces. 41 miliard máme na tento tematický cieľ vyčlenených a vieme, že obehové hospodárstvo aj efektívne využívanie zdrojov, to je niečo, čoho sa ujali regióny. Nemáme teraz ešte hmm, presne vyčíslené, E, koľko sme v tomto smere prispeli na obehové hospodárstvo, ale je to veľmi dôležité toto e, a vychádza to z regiónov. A nejde tu len o efektívne využívanie zdrojov, hovorilo sa to o bioekonómii, biohospodárstve, to je takisto e, súčasťou tohto kontextu inteligentnej špecializácie a je to pre Európu príležitosť, šanca. Čína, ako viete, už nechce dovážať ďalší odpad z plastov Takže je to príležitosť, ako nahradiť e, proste tie plasty inými produktmi. Takže toto e, je ten aspekt e, inteligentnej špecializácie. A to je tiež forma podpory pre infraštruktúru. Na záver mi dovolte ešte spomenúť, že už tu existuje významný príspevok v tom zmysle, že ako dochádza ku premene e, ekonomík aj v tomto období, o ktorom hovoríme, a možno aj do budúcna. Chcem len zdôrazniť, že obehové hospodárstvo je pre našu politiku veľmi dôležité. A je dôležité aj pre naše regióny. A preto je dôležité aj pre našu politiku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Škalec, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručný. Rád by som poďakoval všetkým kolegom za ich e, vyjadrenia a prispenie do diskusie. Taktiež chcem poukázať a zda aj na to, že je veľmi jasné, že potrebujeme jasné prepojenie medzi e, politikou súdržnosti a odpadovým hospodárstvom a na to potrebujeme presne uplatňovanú politiku, aby sa politika súdržnosti dala čo najlepšie uplatňovať. Vieme, že mladí ľudia odchádzajú z mnohých regiónov alebo chodia, alebo sa vyberú do zahraničia, pretože e, na miestnej úrovni nevedia nájsť dobré pracovné uplatnenie. Takže som rád, že sme si vypočuli aj názor komisie a tam práve komisia vyjadrila, že tzv. smart specialization, inteligentná špecializácia je významný aspekt, ktorý by mohol na pomoc riešiť súčasnú situáciu. A určite e, sa to týka aj ekologických inovácií, e, potreby recyklovacie a snaha nájsť také produkty, ktoré budú trvácnejšie a ktoré sa budú dať opraviť. Ďalej je tu aspekt verejného obstarávania. To tiež súvisí e, s obehovou ekonomikou, pretože verejný sektor aj touto cestou, aj na lokálnej úrovni môže sa stať hnacím motorom ekonomiky. A nakoniec je tam priestor pre iniciatívu. E, rôzne organizácie vlastne fungujú na báze udržateľného podnikania, vychádzajú z obehového hospodárstva a vznikajú tu nové normy ktoré sa týkajú environmentálnych aspektov, čiže ide o štandardy, o normy, ktoré môže využívať aj súkromný sektor. A práve súkromný sektor aj s verejným sektorom spoločne môžu smerovať k systému, ktorý sa bude opierať o zásady obehového hospodárstva. Ďakujem vám za vaše e, príspevky a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďalšia správa sa pripravuje na marec, pokiaľ, takže predpokladám, že hlasovať budeme v máji a teším sa na spoluprácu s tieňovými predstaviteľmi. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu nášho programu a to je naše stanovisko o téme Absolutórium za rok 2016, Všeobecný rozpočet EÚ, EU, Európska komisia. Výbor pre kontrolu rozpočtu v súčasnosti pripravuje svoju správu, ktorá sa týka implementácie e, rozpočtu za rok 2016. Regi pripravuje tiež stanovisko a ja som spravodajkyňou, takže dnes e, predstavím návrh e, svojej správy, pokiaľ ide o mieru odhadovanej chybovosti. A Taktiež e, sa to týka určitých víziev, ktoré súvisia so súčasným obdobím. E, vychádzajúc e, z dátumov, musíme teraz už v februári, teda podľa plánov, by sme mali o tom hlasovať v februári, ale predpokladám, že pozmeňujúce návrhy budú predložené do 12.00 do útorka 30. januára, teda na, do, na budúci týždeň. A teraz prejdem do bulharčiny. Vážené kolegyne a kolegovia, mám tu čest predstaviť vám návrh e, stanoviska nášho výboru o absolutóriu za rok 2016 pre Európsku komisiu. Myslím, že toto je veľmi dôležitá etapa a po analýze e, výročnej správy ze strany dvora auditorov a aj so stanoviskom Európskej komisie e, môžem teraz pristúpiť k predneseniu e, môjho návrhu správy. Ako som už naznačila, vypočítaná chybovosť zaznamenala hodnotu z 5,2% v roku 2015, znížila sa na 4,8% v roku 2016. Toto poukazuje na skutočnosť, že celkovo došlo k zlepšeniu, pokiaľ ide o dôsledky prijatých nápravných opatrení. Aj zo strany komisie, aj členských štátov. Takže poprvý raz za uplynulé roky Dvor auditorov prišiel samozrejme s svojim stanoviskom, pokiaľ ide o určité výhrady, e, ktoré sa týkajú e, zákonnosti niektorých e, opatrení alebo postupov. A, ale správa dvora auditorov poukazuje na to, že členské štáty mali dosť času na to a dosť príležitosti na to, aby opravili chyby ešte predtým, než E, došlo, než sa uplatnili finančné korekcie. Takže e, tým pádom sa chybovosť mohla podstatne znížiť oproti Prahu, ktorý sa predpokladal. A týmto sa e, darí vyhnúť sa väčšej miere chybovosti. Pre všetkým to súvisí so štátnou pomocou a v tomto smere E, treba zdôrazniť správne uplatňovanie princípov, ktoré sa týkajú poskytovania štátnej pomoci. Iba 77 e, programových orgánov, e, tých, na ktoré určili členské štáty a preto je potrebné vylepšiť uvedený proces. Zaznamenali sa aj oneskorenia v súvislosti s implementáciou programov. V roku 2016 celková suma rozpočtových záväzkov dosiahla približne 238 miliard eur. Tam boli zaznamenané oneskorenia. A toto práve znamená určitú slabú stránku a toto treba prekonať e, v rámci budúceho viatočného finančného rámca. A berie sa na vedomie taktiež strategická správa z roku 2017 o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tu sa ukázalo, že prostriedky, ktoré sa tu využívajú, sú na úrovni 278 miliard eur. Inými slovami, vykonávanie programov dosiahlo plnú mieru v tom zmysle, že sa dosiahla aj patričná pridaná hodnota. Priemerné čerpanie zo strany finančných nástrojov predstavuje len 75 e, to bola situácia na konci roku 2015, takže je tu stále ešte potenciál pre lepšie využívanie tohoto nástroja. A revízia poukazuje na to, že bude potrebné lepšie implementovať v tom nastávajúcom programovom období. A na záver ešte chceme vyzvať komisiu, aby v rámci iniciatívy e, rozpočet EÚ zameraj na výsledky preskúmala účinnosť používaných ukazovateľov, aby pri prehodnocovaní mechanizmu realizácie za obdobie po roku 2020 zlepšila celkový systém merania a výkonnosti a to bol vlastne ten text mojej prezentácie. Nakoniec e, máte ho k dispozícii. A teraz dávam priestor tieňovým predstaviteľom. Konkrétne, nech sa páči, pán Deli, ktorý bude hovoriť mene pána Dojča. Ďakujem, budem hovoriť po maďarsky. Takže v prvom rade e, budem hovoriť teda v mene pána Tamáša Dojča v súvislosti s týmto návrhom, pretože náš kolega Dojč nemôže byť dnes prítomný na tomto zasadnutí. V prvom rade e, je naozaj veľmi povzbudivé to, že dochádza k zníženiu chybovosti a okrem toho zjednodušenie e, princípov alebo tých predpisov, ktorými sa tieto procesy riadia, to by bolo určite taktiež na prospech veci. A chcem pripomenúť aj to, že nie všetko, čo sa udeje, je podvod. Sú tam, proste nie každá chyba znamená, že je tam nejaký umyselný podvod. Proste nejde vždy o podvod, aj keď dôjde k určitému porušeniu predpisov, takže Mm, samozrejme, e, zrušenie mm, príspevkov by z tohto aspektu práve malo byť tou poslednou možnosťou. A sme tiež e, za to, aby sa patrične využívali všetky kapacity, ktoré existujú v rámci e, fondov. A v neposlednom rade vítam aj to, že tu hovorí pani spravodajkyňa o optimalizácii finančných prostriedkov a ich využitia. A tieto prostriedky nakoniec môžu byť veľmi užitočné, ale chcem zdôrazniť aj to, že pokiaľ ide o, o nenávratnú pomoc, tam treba zachovať tú formu, ktorá existuje, pretože nie každá investícia e, e, môže e, prinášať určité pozitíva alebo zisky v krátkodobom horizonte. A vítam aj ďalšie podnety, s ktorými prišla pani predsednička v tomto materiáli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším tieňovým predstaviteľom je pán Von, ale nevidím ho, takže slovo má pani Tomašič. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Nie, čo by som veľa, veľmi k tomuto dodala, ale myslím, že práve tento materiál, ktorý máme pred sebou, poukazuje na to, že sa dosiahli určité opatrenia, ale určite by sa dalo fungovať ešte lepšie. Slovo má pani Mišel. Môžem sa pripojiť k tomu, čo tu odznelo sú tam obsiahnuté hlavné body. Je tu problém, ktorý treba ešte zdôrazniť. V roku 2017 opäť mm. miliardy eur ostali nevyužité, a vrátili sa do členských krajín myslím, že o tom treba hovoriť a dúfam, že vďaka novému finančnému poriadku sa nielen zníži chybovosť, ale aj miera čerpania zlepší. Nemyslím si, že e, treba e, si myslieť, že je nižší dopyt, pretože je veľa e, problémov v sociálnej, ekonomickej oblasti, takže si nemôžeme dovoliť znížiť pomoc hlavne v tých menej rozvinutých regiónoch. Je to veľmi dôležité aj kvôli verejným investíciám. Mnohé projekty by sa bez toho ani nezrealizovali. Preto ďakujem, sme na správnej ceste a dúfam, že sa dopracujeme k dobrému konečnému zneniu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Škalec. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja budem stručný. Návrh e, stanoviska je dobre vyvážený, ale musíme veľmi sledovať e, aspekt boja proti podvodom a aspekty znižovania chybovosti samozrejme taktiež. Budovanie kapacít v tomto smere by sa by malo pokračovať a dôležité je aj správne implementovať tieto princípy. Ďakujem. Ďakujem slova pani, pani Demato. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s mnohým z toho, čo ste povedali. Najmä pokiaľ ide o chybovosť, na ktorú poukazuje súdny dvor vo výročnej správe z roku 2016. Je dobré, že sa podarilo chybovosť, chybovosť e, znižiť z 2,2 e, e, na 4,8, ale to znamená, 2% to je, to je ten prach relevantnosti. Hovoríme síce o nízkych percentách, ale o vysokých sumách. A práve kohézia to je jedna z tých oblastí, kde sa to prejavuje. Takže komisia podčiarkuje, e, že e, e, tie projekty, ktoré využívajú menej zložitú metodiku, vykazujú oveľa menšiu chybovosť, napríklad v oblasti rozvoja vidieka. V tejto prvej fáze sa ukázalo, že tie zjednodušené možnosti tie orgány, ktoré riadia programy, môžu znížiť administratívne chyby a záťaž a zamerať sa na iné úlohy a znížiť chybovosť. No a samozrejme to sa prejavuje aj na výsledkoch e, týchto projektov. No a potom je tu otázka zdlhavosti e, súčasného programovania v roku 2013 napríklad e, sa zaregistrovali mnohé dôležité neplnenia v mnohých členských štátoch. No a po roku 2020 pravidlo N plus 2 sa bude znovu využívať a mnohé regióny a členské štáty zasa budú mať problémy s chybovosťou v operačných programoch. Vieme už, čo to znamená, lebo e, sme boli svedkami e, tých neblahých následkov programovania z rokov 2007 až 2013. Oneskorené prijatie e, nariadenia 2013 samozrejme prispieva k tomuto kumulovaniu oneskorenia. Samozrejme, ľudské chyby sa asi nikdy nepodarí vylúčiť. No a napokon, pokiaľ ide o finančné nástroje, e, do e, decembra 2015 sa využilo len 75 e, prostriedkov z FES a FSE. A táto nízka úroveň ukazuje, že členské štáty aj dokonca napriek predlženiu lehôd nevedeli plne využiť tieto nástroje. To znamená, nikto v podstate nevyužíva tieto nástroje na 100% a vlastne by to bol, mala byť jedna z hlavných výhod e, finančnej podpory. V tomto programovacom cykle by sa mala podľa komisie situácia zlepšiť vďaka lepším skúsenostiam pri riadení, ale myslím, že treba veľmi opatrne e, pozerať práve na to, ako sa tie nástroje budú využívať po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Von, už si pripravený? Môže, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem za slovo a ospravedlňujem sa, že som prišiel trocha neskôr. V prvom rade chcem uvítať túto správu a kolegia zo správy uvidia, že celkovo tá chybovosť v rozpočte EÚ poklesla a pokiaľ ide o politiku súdržnosti, tam to je tiež smerom nadol, takže ten trend je pozitívny. Určite e, je možné, že sa príliš e, sústredíme na tú chybovosť a to je teda pohľad e, výboru pre kontrolu rozpočtu. Možno sa príliš ten výbor sústreduje na to, do aké miery sa plnia predpisy. Ale mali by sme sa samozrejme pokúsiť troška sa od toho vzdialiť, pozrieť sa na to zhora, tak povediac. A snažiť sa samozrejme čo najlepšie, vy, najviac vylepšovať efektívnosť a kvalitu práce. A sústrediť sa viac aj na výšlet, výsledky. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu. Do budúcnosti sa musíme zamerať aj na pravidlá, ktoré sa týkajú regulovania e, politiky súdržnosti. Takže e, chybovosť nebude len otázkou toho, do akej miery sa plnia e, predpisy, ale musíme sa pozrieť na vec aj do akej miery e, alebo pozrieť sa na to hľadisko, do akej miery e, tieto prostriedky z rozpočtu naplňajú politiku EÚ. Samozrejme bude taktiež dôležité zamerať sa na kvalitné využívanie eurofondov. Takže uvítame do budúcna ak nastane zjednodušenie systému, bude to na prospech regiónov, orgánov, ale aj príjimateľov. Určite, že chybovosť v tomto e, zohráva svoju a preto budeme musieť dbať na to, aby klesala aj do budúcna. A táto správa sa veľmi správne zameriava na chybovosť, ale určite do budúcna sa budeme musieť e, zamerať aj na celkové zlepšovanie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak e, Európska komisia dostane slovo. Pani Claudine Gery, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade dovolte, aby som sa vám poďakovala za celkom vyvážený návrh správy o politike súdržnosti Zlepšila sa chybovosť v uplynulých troch rokoch, teraz je pod eh, mierou 5 poprvýkrát za obdobie 2007 až 2013, takže eh, sa vyplatili opravné opatrenia tak zo strany komisie ako aj členských krajín. Chcem doplniť, že sú tu aj nové uh, požiadavky na roky 2014 až 2020 a ešte viac by sa mala znížiť táto chybovosť práve preto, že e, sa e, ľahšie môžu predkladať súvahy a reziduálna chybovosť e, sa riadi dvojpercentnou mierou, čo je veľký pokrok v porovnaní s predchádzajúcimi programovacími obdobiami. My sme už videli vplyv týchto nových požiadaviek pri nových e, súvahách e, z februára minulého roku. Tam tá chybovosť bola naozaj oveľa nižšia ako 2 Takže teraz zareagujem na to, čo tu odznelo. Možno, že požiadavka o zmenu v bode 3 totižto sa hovorí, že pri chybovosť pri štátnej pomoci a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to fakticky správne, pretože poprvýkrát tento rok účtovný dvor poukázal na istú chybovosť pri štátnej pomoci, ale Nebolo to konkrétne vyčíslené, takže o dopade tento e, rok sa nedá hovoriť. Potom oprávnené náklady a verejné obstarávanie. To je významná zmena v porovnaní s minulosťou, kedy štátna pomoc a hlavne e, verejné obstarávanie boli hlavným zdrojom chýb. Chcete, aby komisia konala preventívne, hlavne pri pravidlách o štátnej pomoci. Ja vás tu odkážem na akčný plán komisie ohľadne štátnej pomoci. Bol aktualizovaný a, a prezentoval ho aj náš generálny riaditeľ. Čo sa týka Eh, oneskorenej implementácie pri súčasných programoch a eh, vymenovávanie alebo určovanie tak pri tej dezignácii je to 87%, pokrýva to 98% eh, pridelených prostriedkov, takže to už nie je problémom vyberáme projekty v teréne a miera je, predstavuje 47% a čo skoro by sa to malo odzrkadliť aj na úrovni platieb. Potom finančné nástroje, tu by som ešte doplnila, že tých 75%, o ktorých e, hovoril e, účtovný dvor v čase správy, teraz e, už predstavuje 93 teda to sú čísla komisie 1. Eh, oktobru eh, v časoch účtovnej závierky, čiže naozaj významný posun. A doplním a to, že platby v súčasnom období by mali umožniť vyhnúť sa nedostatočnému čerpaniu týchto prostriedkov alebo ich využitiu. Čo sa týka mm, výkonov alebo výsledkov, tu tiež došlo k zlepšeniu, pretože máme systém povenných ukazovateľov pri výsledkoch. Ešte stále sa to snažíme zlepšovať. Ďakujeme, že E, to v najväčšej možnej miery, miere zohľadnite vo vašom návrhu správy. Ďakujeme komisii za tieto slova aj za vysvetlenie. Tešíme sa na pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Pokúsime sa čo to zmeniť aj keď s vami nie úplne súhlasím, pretože pri tej dezignácii alebo určovaní, výbere, to bol problém v roku 2016 a ide o absolatórium za tento rok. Ak to už nie je problém v poriadku, o to lepšie. Myslím, že je to náš spoločný úspech, keďže na to tlačíme vždy, ale v roku 2016 to problém predsa len bol. Takže ďakujem za tieto podnety. lehota 30. január, obed na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov a hlasovať by sme mohli na nadchádzajúcom zasadnutí nášho výboru. Ak sa nemýlim, ďakujem. Týmto sme vyčerpali program na dnešné zasadnutie a pripomínam, že od 6. máme recepciu a všetci ste srdečne vítaní. Ďakujem. Allow me to thank to the interpreters. Predsednička Láskova ďakuje tlmočníkom za dlhý deň. Ďakujeme.